Eh. Dobré ráno prajem všetkým. Viem, že začíname dosť skoro, ale musíme začať, pretože inak nám nebude čas postačovať. I make it four minutes past nine, but of course, as you all know sú 4 minúty po 9, ale viete, že nemáme <laughs> jednotný európsky čas v parlamente. Takže podľa tých hodín, ktoré máme tu, je 9 hodín. Máme jednu hodinu vyhradenú na vypočutie Steven Major ide o menový dialog, teda pôjde, budeme posúvať podľa princípov e, menového dialogu, teda otázky a minúta na otázky a potom 3,5 minúty na odpoveď. Takže bude to postupovať po 5 minútach. Prosím členov, aby kladli jednu otázku. Ak e, položíte viacero otázok, e, budem očakávať odpoveď len na to, čo je zmysluplné takže nemusíte dostať odpoveď na e, poslednú z vašich e, v skupine otázok. Najprv Stevenovi Majerovi dáme odpoveď e, príležitosť na 5 minút na uvedenie a potom bude nasledovať výmena názorov, teda otázky a odpovede. Chcem vám pripomenúť, že on je vybraný kandidát na pozíciu predsedu orgánu pre cené papiere a trhy Steven, eh, máte slovo. Ďakujem pani predsednička za predstavenie a ďakujem členom eh, výboru pre hospodárske a menové veci za príležitosť, aby sme si vymenili názory. Eh, sme, ESMA je priniesla jeden z pozitívnych výsledkov, mal pozitívnych výsledkov v kríze nachádzame sa e, e, v ťažkej dobe a e, potrebujeme efektívny finančný dozor. Na jednej úrovni to nestačí. Európsky parlament zohral kľúčovú úlohu pri vytvorení tohto nového rámca na dohľad a ESMA musí ponúknuť výsledky a očakávania sú vysoké. Hneď zo začiatku ESMA musí byť pripravená konať v núdzových situáciách, ak je to potrebné. Keď sa pozeráme na nariadenia pre eh, ESMA, je tam široký mandát. A ja by som v tomto úvodnom stanovisku chcel eh, zdôrazniť 5 priority. Tá prvá priorita je vybudovanie eh, efektívneho dozoru, teda ESMA bude mať priamy dozor nad finančnými inštitúciami. Ide o posúdenie, o, do akej miery e, sú súčasné praktiky konzistentné s požiadavkami pre e, CRA, pre e, agentúry na posudzovanie pôžičiek kreditov. Druhá priorita je ochrana spotrebiteľa a zameranie sa na malobchod. Eh, existujú veľmi vysoké ceny pre isté služby a produkty, takže úloha 8 bude na podporu eh, transparentnosti a jednoduchosti. A kroky eh, budú variovať od varovných správ na adresu určitých projektov až po zákaz. Ďalšia priorita je stabilita. ESMA nie je samostatná organizácia, ale je súčasťou väčšieho rámca. Budeme spolupracovať s orgánmi e, v oblasti bankovníctva a poisťovníctva a tiež e, v rámci e, európskeho rámca rizik. Budeme zdieľať rizika, ak je to potrebné. Štvrtá priorita zabezpečenie vysokých technických kvalít služieb. A piatá priorita je dohľad, teda e, regulatórna konkurencieschopnosť je veľmi dôležitá. E, ESMA bude konať, keď, e, sa, keď zistí porušenie práva únie. Tieto, týchto 5 priorit budú vlastne základom práce ESMY Cízar eh, vykonal eh, dobrý kus práce a vykonáme plynulé, plynulé zmeny eh, smerom ku SME. Ide o právomoci, o zmenu vo veľkosti a tiež pokiaľ ide o kvalitu organizácie. Teraz prejdem ku niektorým záverečným poznámkam. V minulých rokoch som mal možnosť viesť niekoľko regulatórnych, dve regulatórne organizácií a, a tie mali, zohrali úlohu vo vývoji. Tá prvá bola e, holandská organizácia e EFM a druhá e, organizácia bola IFIR. Išlo nám vždy o to, že nezávislosť je kľúčová charakteristika regulátora. A toto bude hrať úlohu aj pre moje, moju pozíciu. Musím prispieť ku efektivite a stability e, európskych e, finančných trhov. Teda stabilita a efektivita e, finančných trhov, to budú vedúce úzmernice princípy mojich krokov. A pokiaľ ide o moju zodpovednosť voči Rade a Európskemu parlamentu. Európsky parlament, ako som povedal, zohrá dôležitú úlohu, aby sme sa dostali tam, kde sa teraz nachádzame pri vytvorení tohto rámca. Ja som presvedčený, že Európsky parlament bude mať dôležitú úlohu v ďalšom vývoji ESMI. A preto chcem jasne povedať, že ako predseda budem aktívne vyhľadávať dialog s Európskym parlamentom. Ďakujem vám veľmi pekne a e, očakávam vaše otázky. Ďakujem pekne. E, to ste začali veľmi dobre. Ešte vám zostalo dokonca 15 sekúnd. Jean-Paul Gozes, prvá otázka za skupinu EPP. Nech sa páči, Jean-Paul. Euh, merci, madame la présidente. Monsieur le président désigné, vos paroles... Ďakujem veľmi pekne. A musím e, povedať, že to, čo ste e, povedali, e, sme si veľmi radi vypočuli. Povedali ste, že Európsky parlament urobil veľa preto, aby boli e, vytvorené takéto e, dozorné orgány na európskej úrovni, takže to, čo ste povedali, naozaj e, bolo pozitívne, ale sme tu viacerí takí, ktorí majú isté obavy, pochybnosti, pokiaľ ide o to, či naozaj ESMA bude schopná aj dostať tým právomociam, ktoré má napísané v nariadení voľba tej hierarchie znamená, že máme veľké pochybnosti o tom, že, e, či budú naozaj nejaké veľké rozdiely medzi Cizar a medzi ESMO, či dojde k nejakej veľkej kultúrnej zmene. Máme naozaj v tejto veci veľké pochybnosti, takže keby ste nám mohli povedať, prečo by to tak nemalo byť, ako sa my obávame. Ďakujem. Uh, well, thank you very much for giving the opportunity. Ďakujem Ďakujem, že ste mi dali e, možnosť e, dostať sa k téme rozdielov medzi Cizarom a medzi ESMO. Aký je rozdiel medzi tými dvoma situáciami? Chcel by som zdôrazniť, že veľkým rozdielom budú tie právomoci, ktoré dostala ESMA v rámci nariadenia. Napríklad skutočnosť, že ratingové agentúry budú pod priamým dohľadom ESMI, e, znamená, že tá situácia bude veľmi odlišná v porovnaní so Cizarom. Cizar v minulosti e, žiadnu organizáciu e, nedozoroval, nedohľadoval, takže to je veľký rozdiel. A takisto aj v iných oblastiach tie právomoci budú naozaj oveľa väčšie, napríklad e, právomoc vytvárania noriem spolu s Európskou komisiou a je tam dokonca istá úloha aj pre Európsky parlament a takisto mám na mysli aj možnosť konať v prípade regulačnej súťaže Čiže pokiaľ ide o tieto právomoci, myslím si, že naozaj dochádza k veľkému e, rozdielu v porovnaní s minulosťou. Nebude to teda postupná zmena, ale výrazná, fundamentálna zmena. Takisto aj pokiaľ ide o veľkosť organizácie, a pokiaľ ide o zdroje, ktoré má alebo bude mať k dispozícii, tá veľkosť bude Eh, odlišná. V minulosti eh, to bolo okolo 40-50 ľudí, teraz to bude vyše 100, čiže naozaj eh, ten charakter organizácie sa z tohto hľadiska zmení. A takisto ja ako, mm, ako, ako riaditeľ, ktorý bude na vlastne celý úvezok, je to rozdiel oproti minulosti, keď sme mali vlastne riaditeľa iba na, iba na čiastočný úvezok. Takže zo všetkých týchto hľadisk myslím, že môžem povedať, pôjde o veľmi odlišnú situáciu v porovnaní so Caesarom. To ešte neznamená, že vytvorenie novej organizácie bude jednoduché, ale napríklad pokiaľ ide o tie zdroje, pokiaľ ja ako e, riaditeľ e, zistím, že sú nejaké problémy, pokiaľ ide o zdroje, tak rozhodne to e, jasne poviem. Požiadam o ďalšie zdroje. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Ďalej Udo. Udo Bulman za skupinu FD, Pardon, S, S, S, SAD. Vielen Dank, äh, herzlich willkommen hier im Ďakujem pekne a chcem tu e, privítať e, medzi nami pána Majora. Určite pochopíte, e, že tento výbor Európsky parlament je hrdý na to, že sme požiadali o takúto legislatívu, pokiaľ ide o finančný dohľad, aj sme k nej prispeli. Pokiaľ ide o tento nový e, dozorný orgán, e, chceme vidieť e, ľudí, ktorí naozaj v tomto duchu aj naďalej budú bojovať a budú sa snažiť zabezpečiť, že naozaj tá kontrola, ten dohľad je dostatočný. Ja by som vás teda chcel v, tejto, v tomto zmysle lepšie spoznať a chcem sa spýtať, predstavte si, aká bola situácia pred troma alebo štyrmi e, rokmi. Už aj vtedy ESMA mala, e, alebo keby mala takto, keby mala tie právomoci, ktoré má teraz, čo by ste boli s tými právomocami spravili? Ako by ste boli zareagovali? E, pred krizou? vždy boli ľudia, ktorí hovorili, netreba regulovať e, príliš, takže čo by ste vy boli urobili pred troma alebo štyrmi rokmi s týmito právomocami a čo teda od vás možno očakávať aj do budúcna? Ďakujem. To je také, také náročné cvičenie trochu, e, predstaviť si, ako by to e, bolo e, e pred tými 3 či 4 rokmi pred krízou, ak by ESMA už bola existovala. Teda, aspoň myslím, že takto ste tú otázku mysleli. Ale pokúsim sa na to odpovedať. Chcel by som povedať, že regulačný e, dohľad nerovná sa záruky vždy dôjde e, v ekonomike e, k, k nejakej recesii a to aj vtedy, keď máte finančný dohľad. Tomu sa nedá vyhnúť, ale e, môžem povedať, že ak by sme tú ESMU mali, tak nikto by neočakával, že v tejto situácii sa ocitneme. Čo by sa bolo stalo, ak by ESMA bola vytvorená v minulosti, teda pred krízou? Myslím, že by to výrazne znížilo riziko dostať sa do takej situácie, v akej sa nachádzame teraz. Ja by som veľmi rád bol, mal v minulosti také právomoci, ako teraz ESMA bude mať. Ako som povedal, ratingové agentúry e, v tejto kríze zohrali veľmi problematickú úlohu. Boli tam e, veľmi závažné otázky, pokiaľ ide o ich ratingy, o kvalitu tých ratingov a keby e, dohľad nad týmito agentúrami bol v minulosti lepší, tak pravdepodobne aj tie ratingy by boli kvalitnejšie. Pokiaľ ide o regulačnú súťaž, e, ja ako regulátor v Holandsku e, som sa tejto téme venoval dosť veľa. My v Holandsku sme povedali poskytovateľovi, neumožňujeme vám e, poskytovanie takéto služby v Holandsku, pretože nesplňate kritéria transparentnosti a preto vám jednoducho neumožňujeme daný produkt ponúkať v mojej kraji, teda v našej krajine, ale tento istý produkt finančný by o pár týždňov, e, teda-, teda bol o pár týždňov schválený v inej krajine a bol teda e, ponúkaný, takže je tam, dochádza tam táto regulačná súťaž, e, k tej regulačnej súťaži, pardon, a myslím, že aj ESMA na tom môže pracovať. Pokiaľ ide o transparentnosť e, v oblasti e, trhu derivatívou, OTC derivatívou, derivátov. E, takže tam tá transparentnosť je nedostatočná. Takže opäť môžem povedať, e, že regulácia nie je 100% záruka, garancia, ale myslím si, že ak je dohľad iba na národnej úrovni a nemáte tam ten európsky rozmer, a vieme pritom dobre, že trhy sú európske, celoeurópske, tak de facto máte systém, ktorý dobre nefunguje a práve preto ten európsky rozmer potrebujeme. Chcel by som to e, teda povedať tak, že ak by sme boli mali ESMU skôr, myslím si, že e, tá pravdepodobnosť tých súčasných problémov by bola menšia, nižšia. Samozrejme, Európa je súčasťou e, celého e, sveta. Časť tej krízy nakoniec pochádza z iných častí sveta, časť možno e, od nás, ale myslím si, že tie tá pravdepodobnosť týchto problémov by bola nižšia. Okay, thank you very much. Um, for those that weren't here for my introduction, we're, we're following the form. No, e, ja som e, na začiatku e, oznámila nejaký organizačný režim, ale zmeníme to tak, že dáme jednu minútu na otázku a 3,5 minúty na odpoveď, aby sme sa zmestili do tých 5 minút. Ďalej za Alde pani Silvi Gulár. Príjemné dobré ráno, ja vás vítam. Môj kolega, moji kolegovia už povedali, že my sa tu snažíme už nejaký čas, aby tieto nové orgány vznikli e, na základe a v rámci intencií správy La Roziera. Ja mám konkrétnu otázku týkajúcu sa krajiny, ktorá by chcela budovať vnútorný trh. A tá moja otázka sa týka toho, e, čo e, bude dosiahnuté, ak sa prepoja jednotlivé finančné trhy jednotlivých krajín. Pretože Členské e, štáty niekedy využívajú tú garančnú klauzulu e, pomerne zneužívajúcim spôsobom, tak sa chcem spýtať, ako to bude fungovať neskôr. Ja by som chcel povedať e, asi toľko k tejto veci. Ja chápem tú poistnú doložku, tú poistnú klauzulu týkajúcu sa finančných účinkov E, tak, že e, dôležité sú úmysly regulátora. A vyjadrím sa k oblasti bankovníctva, kde sme v podstate uplatnili daňové prostriedky e, na záchranu inštitúcií. Tam pravdepodobno, teda v podstate tá doložka sa týka najmä bankovníctva z tohto pohľadu. No a zase z pohľadu pôsobnosti agentúry ESMA, ja by som túto doložku chápal tak, alebo interpretoval ju tak, že regulačný orgán, teda ESMA, nemôže vykonať rozhodnutie o e, pričle, alebo teda pridelení tých peňazí daňových poplatníkov e, do, nejak, na nejaký projekt, teda v podstate nemôže ovplyvňovať e, nemôže ovplyvňovať to, ako sa využívajú daňové prostriedky, ale mala by dohľadať na to, aby trhy fungovali. To znamená, tam, kde ten trh funguje menej úspešne, regulátor by sa mal by sa mal zaujímať o to, ako toto fungovanie zlepšiť. Takže mm, dá sa to dosiahnuť regulačným dohľadom, aby tie finančné trhy fungovali úspešne. A to e, v konečnom dôsledku zvýši daňové príjmy, takže v podstate ten efekt je dlhodobý a mal by byť pozitívny. No a moja interpretácia tejto doložky je taká, že akékoľvek e, rozhodnutie, kde povedzme neudelíme licenciu a v konečnom dôsledku sa dá povedať, že je tam nejaký finančný dopad na dane, tak by som nepovedal, že to je, e, že to je súčasť tej, tej, tej poistky. Ani nie. Teda v podstate tam nevyužívame e, prostriedky placov daní priamo. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem teraz, teda teraz by som chcela, chcela dať slovo Svenovi Gigogovi z, zo skupiny Zelených. Dobrý deň, ja sa ospravedlňujem, zdržal som sa v premávke, takže som prišiel trocha neskôr. Parlament po dlhých rokovaniach s radou udelil e, dvom z troch e, agentúr dohľadu právo v podstate obmedzovať fungovanie určitých typov transakcií. A ja sa chcem spýtať, za akých okolností v rámci vašej pôsobnosti, teda v rámci pôsobnosti ESMA, budete využívať túto právomoc a či už teraz máte pocit, že určité typy transakcií alebo produktov by mohli, alebo teraz sa objavujú na trhu a ktoré by mohli vlastne viesť k uplatneniu takejto právomoci. Čiže viete uvieť nejaké konkrétne prípady, príklady, kde budete minimálne iniciovať určité skúmanie alebo zisťovanie, či ide o produkty kandidátske na uplatnenie týchto právomocí? No ja už som zdôraznil v tom mojom úvodnom vystúpení to, že ESMA sa bude zameriavať najmä na oblasť ochrany spotrebiteľov a na um, toho investora v tom retailovom trhu. No a e, Určite bude primerané napríklad e, upozorňovať na nebezpečné produkty. Ja som takúto činnosť vykonával aj v Holandsku, kde napríklad nedávno sa objavila, e, objavil produkt, kde išlo v podstate o špekuláciu s pozemkami a Eh, v podstate išlo o vyvolávanie takého strachu, že eh, kvôli skleníkovému efektu časť Holandska skončí pod vodou a tam v podstate klesne cena tých pozemkov alebo teda stratí sa úplne. No a toto sú produkty, na ktoré môžeme ako eh, regulátor upozorňovať toho finančného spotrebiteľa, čiže to je jedna časť našich úloh. Druhá časť je v podstate informovanie spotrebiteľa o riziku určitých produktov, teda isté vzdelávanie ale sú prípady, ktoré si viem predstaviť, že by sme mohli navrhnúť aj e, zákaz predaja určitých produktov konečným spotrebiteľom. Toto, musím priznať, je e, do istej miery nové teritorium. Na druhej strane, ja ako regulátor vo, svojich, vo svojom predchádzajúcom živote som takéto veci už robil, čiže e, budeme v podstate vydávať licencie pre dodávateľov určitých produktov a ak zistíme, že povedzme pri nákupe tých produktov e, spotrebiteľom nejakých 70, 80 alebo 90 tej prvej splátky nie je v podstate investícia, ale nejaký administratívny poplatok, tak je to, určité, je to určitá indícia, že ten produkt nie je e, celkom bezpečný pre toho spotrebiteľa. No a logické, e, logickí kandidáti, alebo teda produkty, ktoré takéto, teda na ktoré sa takéto niečo môže uplatniť, tak tu je veľké riziko, že um, v podstate, alebo teda ide o produkty, kde je veľké riziko, že spotrebitelia vo veľkej väčšine nebudú spokojení s výsledkami toho produktu. A ja upozorňujem, že toto je výnimočná situácia, pretože spotrebitelia tiež požadujú určitú, určitú možnosť voľby, možnosť výberu, čiže toto opatrenie bude treba uplatňovať veľmi opatrne. Ale myslím, že sú príklady, kde v podstate už na strane dodávateľov tých produktov môžeme zabraniť tomu, aby sa tie produkty dostávali na trh a je na tom aj skutočne záujem zo strany spotrebiteľského e, sveta. V mojej krajine um, poskytovanie určitých produktov je dokonca stíhané a spotrebitelia boli e, odškodňovaní a to odškodnenie bolo pomerne veľké, takže e, takéto v podstate situácie sa môžu vyskytnúť a práve v takýchto situáciách by sme túto právomoc chceli uplatniť vopred, ešte predtým, než to dojde do tej fázy týchto súdneho vyrovnania, ale musím priznať, že tá pravomoc ešte nie je štrukturovaná a rozvinutá. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za skupinu ECR eh, e Kate Swinburne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja sa ospravedlňujem za neskorší príchod. Eh, my sme na výbore hovorili o smernici MIFID a v podstate o jej prepracovaní a ešte stále tieto rokovania prebiehajú. A eh, v stále vzniká nová legislatíva a tak v tej novej legislatíve, ako aj v, v podstate v novej smernici MIFID, teda po tom prepracovaní, sa bude zohľadňovať to, ako e, trhy e, s cennými papiermi e, budú prepojené s ostatnými trhmi finančných produktov. A ja sa chcem spýtať, teda chcela by som sa spýtať, ako to budete kontrolovať vy. Cezar totiž um, Eh, fungoval na tej báze, že tam pracovali zamestnanci rôznych regulačných eh, agentúr z rôznych štátov a eh, ja sa chcem spýtať, či nejakým spôsobom využijete skúsenosti týchto pracovníkov, týchto ľudí, ktorí predtým už pracovali na úrovni Európskej únie aj v, v rámci ESMA. Hm, ide v podstate o konkrétne skúsenosti týkajúce sa konkrétnych produktov, short sellingu a tak ďalej. Čiže chcem sa spýtať, ako budete koordinovať činnosti zastrešované ESMO v nejakom globálnom kontexte a ako budete spolupracovať s ostatnými globálnymi regulátormi tohto trhu alebo týchto trhov? So these are two questions. No, vidím, že toto sú dve Dobre, takže ja sa mm, pokúsim najprv odpovedať na tú prvú časť týkajúcu sa dohôd s národnými regulátormi a, využívaní, a využívania ich skúseností v určitých oblastiach, v určitých trhoch. ESMA sa e, nebude zaoberať priamým dohľadom, teda nebude to v podstate E, väčšinová náplň jej činnosti. A ja som už predtým povedal, e, my v určitých oblastiach, napríklad e, CRA, teda ratingových agentúr, si budeme vytvárať vlastné štruktúry a vlastný systém regulácie, ale budeme využívať aj skúsenosti národných regulátorov a to takisto v ostatných oblastiach. Takže pre tie oblasti, kde v podstate nebude prebiehať nejaký každodenný dohľad ESMO, bude samozrejme potrebné využiť e, skúsenosti, um, ktoré existujú na úrovni členských štátov. No a jedným z modelov, ako, túto, ako tieto informácie získavať, e, je v podstate um, napríklad, aby súčasní zamestnanci regulačných orgánov pracovali priamo v ESMA. Čiže môže dojsť k určitému prílevu e, skúsených pracovníkov. Teda to je v podstate aj môj prípad. Ja som prejavil záujem o e, predsedanie e, tomuto orgánu ESMA. Som si istý, že aj ďalší jednotlivci, ktorí v súčasnosti pracujú na úrovni národných regulačných orgánov, budú ochotní prispracovať pre ESMA, aspoň dočasne. No a e, ďalej je tu viacero výborov, ktoré sa zaoberajú vypracovaním poradenstva alebo odporúčaní a napríklad aj spracovaní technických štandardov a E, tam budú zastúpení národní regulátori. No a tiež bude dochádzať k dočasnému vysielaniu pracovníkov do e, prostredia ESMA. Ale v princípe ESMA je európska inštitúcia a bude potrebovať e, si vybudovať vlastnú základňu skúsených pracovníkov. Čiže bude treba nájsť nejakú správnu rovnováhu medzi na jednej strane dočasným získavaním tých skúsených pracovníkov z prostredia národných agentúr, ale zároveň bude treba zabezpečiť, aby existovala v Paríži nejaká kľúčová základná skupina ESMA, teda tam budú odborníci, ktorí budú, eh, ktorí budú zamestnaní priamo v agentúre. Toľko k tej prvej otázke. A teraz k tej druhej, pokiaľ ide o právomoci v globálnom kontexte a pokiaľ ide o úlohu ESMI na medzinárodných finančných troch. Ja by som v prvom rade chcel zdôrazniť, že, čo som už spomenul v tom svojom úvodnom príspevku, um, keď som hovoril o tej uh, konkurencii regulačných orgánov, my uh, máme v Európe už istý systém, ktorý zabezpečuje určitú, určitú konkurenciu, ale e, konkurencia regulačných orgánov nie je problémom na globálnej úrovni. na úrovni G20 je veľmi dôležitá koordinácie a um, ehm, vy, ste si, vy ste viete, že mnoho opatrení sa koordinuje na, národnej, tá, pardon, na globálnej úrovni. Uh, vy ste uviedli uh, e, SCC, teda uh, americký orgán pre dohľad nad uh, trhmi s cennými papiermi a SCC tam uh, neplní presne tie úlohy ako ESMA, takže predpokladám, že v diskusiách napríklad s SCC uh, sa jednoducho stretneme, E, sadneme si k stolu a e, budeme sa snažiť využiť skúsenosti z dohľadu navzájom. Napríklad v prípade ratingových agentúr určite je mnoho paralel, mnoho podobností, kde e, dohľad nad týmito agentúrami na svete sa vykonáva podobným spôsobom a tam bude veľmi dôležité, aby sa ESMA informovala o rozhodnutiach v, v týchto oblastiach napriek tomu, že existujú mnohé rozdiely. A takisto e, bude potrebné zabrániť napríklad zdvojenému dohľadu. Tam takisto ESMA sa bude snažiť koordinovať a e, diskutovať s ostatnými agentúrami. Ďakujem veľmi pekne. Ja som vám dovolila hovoriť dlhšie, pretože som e, mala pocit, že ste usporili pár sekúnd pri predchádzajúcich odpovediach, ale teraz sa dostávame k druhému kolu otázok a odpovedí a teraz dávam slovo za EPP Karen, Karin Wortman Cole. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela po, m, mm, položiť pánovi Majorovi otázku, e, či sa domnieva, že ESMA má e, e, úlohu aj dohliadať na určitú podnikovú zodpovednosť v rámci finančných trhov, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie politiky ktorá má zabrániť e, neprimeranému odmeňovaniu a vyplácaniu bonusov. Toto sa týkalo doteraz najmä bankového sektora, ale určite bude potrebné uvažovať o rozšírení týchto pravidel na celý finančný sektor. Čiže máte pocit, že by ste spolu s ostatnými dozornými orgánmi e, mohli aj v tejto oblasti vystupovať aktívnejšie, e, samozrejme v nadväznosti na neustále sa obnovujúcu legislatívu? Ďakujem veľmi pekne pani Hortman Kohl za túto otázku. Ja sa určite domnievam, že existuje vzťah medzi bonusmi alebo teda vyplácaním odmien a činnosťou ESMA. A ja by som chcel zdôrazniť najmä prepojenie e, tých odmien vyplácaných vo finančnom sektore a e, pohľadom alebo vnímaním spotrebiteľov v tej retailovej alebo maloobchodnej časti. E, vieme, že pri eh, resellingu, teda opätovnom predaji eh, spotrebiteľa pomerne často si kupujú eh, nesprávne produkty alebo zlé produkty a ehm, dochádza v podstate k tomu, že platia príliš veľké ceny, pretože mm, vlastne je potrebné v tom systéme vyplatiť obrovské mzdy a bonusy pre mnoho sprostredkovateľov. Čiže Ehm, nie je transparentne ehm, jasné pre kupujúceho, ehm, koľko platí sprostredkovateľovi a aká je odmena alebo provízia pre, pre nejakého, nejakého prostredníka. Čiže tu ide napríklad o tých finančných poradcov a ja viem, že v rôznych krajinách sú v súčasnosti v procese prípravy plány na to, aby tieto provízie ktoré sú účtované na ceste od konečného poskytovateľa produktu k spotrebiteľovi, teda cez nejakého sprostredkovateľa, e, aby skrátka existovala nejaká úprava. No a systém odmeňovania e, musí teda najprv vzniknúť a e, spotrebiteľ vo finančnom sektore sa samozrejme o tomto systému musí dozvedieť. Takže ESMA sa bude sústredovať najmä na to, akým spôsobom prebieha v podstate poskytovanie poradenstva k produktom a ponuka produktov, mm, pretože môžu e, byť v podstate poskytované e, určité stimulácie zo strany poskytovateľov finančných produktov tým sprostredkovateľom, ktorí potom ponúkajú najmä istý produkt, ktorý nemusí byť najvýhodnejší a teda nemusí byť najvýhodnejší pre konečného investora. Čiže toto je v podstate úloha, ktorú by ESMA mohla splňať v rámci svojho dohľadu. Group. Ďakujem a mene skupiny SD Dominik Čí. Problém, ktorý viedol k vytvoreniu týchto orgánov, je vyhodnotenie systémového rizika. A vy ste hovorí o e, trhu s derivátmi. Tento výbor e, skúma e, toto nariadenie e, a jeho uplatnenie na trhu a reguláciu trhu. Hlavný problém je, ako môžeme získať prístup k dostatočným informáciám, teda informáciám, ktoré potrebujeme. Na to, aby sme sa zbavili nedostatku transparentnosti a aby sme mohli vyhodnotiť rizika v tejto oblasti obchodu. Myslíte si, že tie pravidlá, ktoré teraz prehodnocujeme, sú primerané, že nám umožňa získať tieto informácie? A ako plánujete e, vybaviť ESMU prestížou, ktorú takýto orgán potrebuje? Ďakujem. I think indeed that the... Ja si skutočne myslím, že nedostatok transparentnosti v oblasti trhu s derivátmi je e, e, v oblasti trhu OTC je naozaj e, problémom. Ak sa pozrite na účty v dobe, keď vrcholila finančná kríza v roku 2008, tak môžete vidieť, že niektorí regulátori museli odhadovať a pokiaľ ide o e, išlo operácie s credit default e, swapmi a boli to vlastne odhady, teda a aký, aká je expozícia v oblasti týchto credit defaultných swapov. A e, zlepšila sa analýza systémových rizik pokiaľ ide o monitorovanie rizik. Lebo e, sa zaviedol centrálny clearing e, týchto trhov. Získali sme lepší pohľad na rizika a to skutočne pomôže, pokiaľ ide o vyhľadanie systémových rizik. A credit default swap to je veľmi dobrý príklad takéhoto rizika ktoré neboli dobre monitorované do roku 2008. Takže to iste pomôže. Samozrejme, budú tu otázky, akú veľkú úlohu majú mať, alebo aký veľký podiel majú mať trhy, ktoré budú spadať pod centrálny clearing, ale iste mali by sme e, e, očakávať, že väčšia časť pôjde do centrálneho clearingu, ale samozrejme nemôžeme sa vyhnúť tomu, že bude istá časť trhu, ktorý bude mimo centrálneho clearingu. Ale musíme zabezpečiť, aj nariadenia sa dostali a tie regulácie sa dostali tam, aby väčšina trhu bola centrálne clearingovaná. A musíme vykonávať aj to, čo som povedal skôr. Teda musíme mať kombinované modely, budeme sa spoliehať na expertízu ESMI, budeme najímať správnych ľudí pre tieto témy a budeme sa tiež spoliehať na členov, ktorí e, sa zapodievajú e, každodenným dohľadom týchto trhov. To by nám teda malo poskytnúť potrebnú expertízu na porátanie sa s takýmito výzvami. Ďakujem veľmi pekne. Teraz mene Alde Ole Schmidt. Ďakujem, pani predsednička. Začnem e, všeobecnou poznámkou a nemusíte e, ju komentovať. Myslím si, že je škoda, že e, sa stretávame len s tromi mužmi. Bolo by dobré, keby tu bola aspoň jedna žena, ale vy sa k tomu nemusíte vyjadrovať. Pán major. Áno, áno, kompetentnosť je tu tiež na mieste. Pán Major, vy ste hovorili o nebezpečných produktoch a e, máte zámer zakázať isté produkty. A poznáme e, ten orgán, ktorý e, by ste chceli viesť, ale sú tu aj iné. A ste vy, ste vy človekom, ktorý zakazuje? Vy, vy si myslíte, že to je spôsob, ako sa zapodievať trhom, s trhom, zakazovať produkty? Prosím, aby ste sa k tomu trochu vyjadli. Ja mám, ja mám dojem, že vy ste v Holandsku dosť e, pracovali so zákazmi a bude to takto aj v ostatných e, členských štátoch Európskej únie. Ďakujem. Áno, nie som ženou a ani nie som ani človekom, ktorý zakazuje. To, čo sa pokúšam zdôrazniť, pokiaľ ide o produkty, ktoré poskytujeme spotrebiteľom, tak tam v prvom rade chcem povedať, že spotrebitelia majú radi výber. Takže ak sa uplatní zákaz, tak by to mala výnimka. Teda toto bude aktivita, ktorá bude výnimočná, pretože typicky trh musí byť E, poskytovať výber a inováciu. Ale v mojej vlastnej krajine vidím príklady, kde na finančnom trhu sú aktívni jednotlivci, ktorí, ktorí sa skutočne jasne zameriavajú na e, vytvorenie zisku bez ohľadu na preferencie, na ciele, na potreby spotrebiteľov. A spôsob, e, akým postupujeme, a v tom zmysle som bol človekom, ktorý zakazuje my sme mali prípady, kde sme neposkytli licenciu pre určité produkty, pretože e, na základe ich e, plánov sme mohli vidieť, že čokoľvek by produkovali, by malo negatívny dopad na finančné trhy. A ja chcem zvorazniť, to nie je negatívne len pre spotrebiteľov, to by malo negatívny dopad aj na iných poskytovateľov na trhu, ktorí... A, to má teda negatívny dopad na E, renomé finančného trhu. Ale to bude výnimka. Pokiaľ ide o zákazy e, na krátkodobé predaje, tam je niekoľko bodov, o ktorých e, by som chcel hovoriť. Pokiaľ ide o krátkodobé predaje, to, čo je konzistentné v Európe, je, že podnikli sme kroky v tejto oblasti a pozadím toho boli nekonzistentné kroky na národnej úrovni a preto potrebujeme konzistentnosť. Po druhé, skutočne si myslím, že regulátor musí mať právomoci zasahovať do finančného trhu. Tak ako máme e, právomoci zasahovať aj zasahovať do trhu s ekvitami. Takže e, v prípade, kde je vysoká E, asymetria alebo nedostatok informácií e, pre užívateľov trhu, tak tam musíme zasahovať. A v Európe bolo niekoľko prípadov, kde sa e, pozastavil obchod. A takéto opatrenia sú potrebné aj v iných oblastiach trhu, vrátane derivátov. A na záver musím povedať, pokiaľ ide o krátkodobé predaje, to nie je samo o sebe negatívna vec. Ide o likviditu a tu sú príklady, napríklad prípad Enron v Spojených štátoch. Tí, ktorí robili krátkodobé predaje, oni vedeli, aké tam boli predtým problémy v tejto firme. A krátkodobé predaje môžu byť e, môžu byť indikátorom e, istých bublín v, e, na trhu. Takže potrebujeme tieto opatrenia, pretože niekedy trhy nefungujú správne, ale samozrejme to sa nedie, nedie každý deň, to sú výnimky, ale v týchto výnimočných prípadoch potrebujeme takéto právomoci. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ideme k tretiemu kolu otázok. V mene EPP e, pán Peter Kajnen. Pani Peter Kajnen. Áno, Potrebujeme nástroje. A ja by som chcel počuť váš názor, aké nástroje e, vo vašom rámci máte a to na jednej strane, ako sa pozeráte na existujúcu legislatívu, poskytuje vám dostatočné právomoci na vaše kroky? A po druhé, áno, ide o e, dohľad nad mikro a makro trhom, takže aké sú systémové riziká, E, pokiaľ ide o každodenný dohľad a či to dokáže fungovať spolu. Thank you very much. Um, on the current powers that are... Ďakujem. Pokiaľ ide o súčasné právomoci, ktoré sú v, sme, e, v nariadení, tak tam... At this stage, and there's enough E, myslím, že tie sú postačujúce. E, myslím, že ESMA má dostatok právomoci a ESMA musí teraz e, priniesť výsledky a, a ukázať, že je schopná fungovať. A skutočnosť je taká, keď začnete pôsobiť ako regulátor v rámci novej právnej situácie, tak musíte pochopiť prax a musíte lepšie pochopiť trhy. Napríklad, ak máme právomoc vykonávať dohľad nad e, ratingovými agentúrami, tak keď e, začneme robiť posúdenia praktík e, agentúr, týchto agentúr, musíme si položiť otázku, bude to dostačujúce. Keď sa pozerám na súčasné právomoci, myslím, že sú primerané, ale určite, keď budeme zbierať ďalšie skúsenosti, napríklad áno, dohľad nad ratingovými agentúrami je nová oblasť, tak keď sa do toho pustíme, budeme vidieť, čo funguje a čo nie. A ja určite budem veľmi jasne hovoriť a prihlásim sa, ohlásim sa, keď si budem myslieť, že právomoci nie sú dostačujúce. A samozrejme, tu bude prirodzená spolupráca. E, ja aj z mojej národnej skúsenosti som presvedčený, že ako regulátor musím navonok signalizovať najmä tým, ktorí tvoria legislatívu, že potrebujeme viacej právomoci, aby sme mohli účinne konať. Pokiaľ ide o systémové rizika, ako som zdôraznil eh, v úvodnom vystúpení, budeme aktívne spolupracovať s EBA a IOPA. Pokiaľ ide o systémové rizika, počuli sme príklad s trhmi OTC, Áno, mohli sme monitorovať to, čo sa tam dialo, a, ale tu je jasná úloha pre ESMU, teda zdieľanie rizik, ktoré e, si všimneme na trhu a musíme sa o to podeliť s kolegmi, ktorí sa zaoberajú poistenicom a bankovníctvom a e, tiež e, v tom novovytvorenom e, orgáne pre systémové riziká na úrovni Európy. A alan McCarthy pre skupinu SND. Ďakujem. Áno, viem, e, Európsky parlament e, e, prijal vlastnú iniciatívnu správu, pokiaľ ide o revíziu MIFID. A tam sme vyžiadali vyšetrovanie, pokiaľ ide o trhy s ekvitami. Čo si myslíte vy o tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o tú vašu prioritu transparentnosti, to ste hovorili veľakrát vo vašom vystúpení. Chcete nasledovať príklad Spojených štátov a ich regulátorov? teda zverejniť záznamy všetkých e, stretnutí s priemyslom, so zainteresovanými subjektmi a tiež zoznamy tých, ktorí sa zúčastnili na týchto zasadnutiach a tiež pokiaľ ide o všetky týmy, e, témy, ktoré sa na takýchto stretnutiach preberali, e, očakávam odpoveď áno alebo nie. Okay. Uh, on the, one of the elements that I would like to mention specifically. Jedna z vecí, ktoré chcem špecificky uviesť, pokiaľ ide o revíziu MIFID, jeden, jedna z dobrých stránok MIFID bolo vytvorenie väčšej konkurencieschopnosti, viacej miest pre vytvorenie príležitosti na obchod a vo všeobecnosti tam sme zaznamenali dobrý vývoj došlo k väčšej konkurencii. A na druhej strane tu boli aj negatívne e, dopady, teda menšia transparentnosť, pokiaľ ide o to, ako sa tvoria ceny, pretože e, ceny sa teraz tvoria niekde inde. Teda na jednej strane prínos, pokiaľ ide o konkurenciu, a na druhej strane E, problémy, pokiaľ ide o ceny. A, a to je do istej mery proti tomu, čo chceme dosiahnuť s trhmi. Jedno z riešení by, bolo teda, by bola konsolidácia, kolektívne informovanie, pokiaľ ide o ceny, o obchod, teda e, informácie pred obchodom, po obchode. To by mala byť veľmi dôležitá téma pri revízii MIFID, eh, aby sme mohli v tejto oblasti eh, zahrnúť aj transparentnosť. Pokiaľ ide o transparentnosť a úlohu organizácie, ktor, organizácií, ktoré budem, na ktorých budeme mať dohľad a tiež ich vplyv na regulátora. Jedna z vecí, ktoré vždy hovorím a opakujem, ľuďom v mojej organizácii. Teda keby sme mali nejaké počítadlo pri vstupe do našej organizácie, keby sme počítali, e, koľkokrát prišli ľudia z trhu a koľko ľudí prišlo e, z, e, zo strany spotrebiteľov, tak by bolo jasné, že ľudia, ktorí spôsobia v tejto oblasti, vedia, ako nás nájsť a ľudia na strane e, spotrebiteľov nie sú tak dobre zorganizovaní ako tí, e, ktorí ponúkajú tieto produkty. Takže e, táto oblasť musí byť veľmi významná, dôležitá pre náš pracovný program. Musíme byť nezávislí od organizácií, nad ktorými vykonávame dohľad ale samozrejme oni tiež môžu byť veľmi dôležitým e, prameňom informácií. Mm, máme teda skupinu zainteresovaných v rámci ESMA, kde účastníci trhu môžu priniesť e, svoje skúsenosti a podeliť sa o ne s regulátormi. Uvedomujeme si tento druh vplyvu a vieme, ako prebiehajú konzultácie ale ja si myslím, eh, my to budeme poskytovať v sumarizovanej podobe. Ale môžem vás ubezpečiť, že budeme nezávislým regulátorom, nezávislým na finančných trhoch. Ja som položil otázku, či to budete publikovať alebo nie. Áno, budeme zverejňovať informácie eh, vo všeobecnom eh, zmysle, ale teda moja otázka je zápisnice zo zasadnutí a e, e, zoznamy účastníkov. Ja budem zverejňovať všetky informácie o zasadnutiach, kde e, sa budú zúčastňovať ľudia zastupujúci trh. Ďakujem veľmi pekne. The fourth round is... Začneme štvrté kolo. E, najprv kolega zo strany hľudovcov. Ja idem podľa týchto hodín, čo sú tu hore, takže možno že sa vám podarí ešte pár ďalších otázok tam, otázok tam dodať, ale približne treba e, dodržať tie pravidla, že kto e, je na rade. Takže potom Peter Skinner, Pascal Kanta, nech sa páči. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mm, nagyon rövid kérdéseim lesznek. E, Takže poslanky nakoniec to bola pani Gal Pelc. Takže veľmi stručne z mojej e, strany, pokiaľ ide o tú bývalú e, štruktúru e, výboru CSR, tam e, bola istá úloha, istá, istá práca, ktorú e, vykonávali aj do istej miery efektívne. A ja sa chcem spýtať, e, či si myslíte, že tá efektívnosť predstavovala nejakú prekažku, teda či tá štruktúra nejakým spôsobom ovplyvňovala tú efektívnosť a či to treba e, teda zmeniť, posilniť e, tú kvalitu novej štruktúry. To bola prvá otázka. Druhá otázka, ratingové agentúry, do akej miery sú tie zodpovedné, e, nakoľko nezodpovedne alebo zodpovedne konajú, keď e, hodnotia e, vlastne to, čo hodnotia. Ako teda vy e, vnímate ich aktivitu a e, kedy chcete vyriešiť tie problémy, ktoré vytvárajú práve tieto ratingové agentúry. To bola druhá otázka. A tretia, regulačné orgány budú mať právo zakázať niektoré finančné produkty, ktoré e, sú negatívne vyhodnotené. Aké máte momentálne skúsenosti v tejto oblasti a aká časť e, produktov e, bude nejakým spôsobom e, zakazovaná. Predsednička, Tu boli až tri otázky, tak uvidím, ako si naloží pán kandidát. Nech sa páči, môžete sa pokúsiť na zodpovedať. odpovedať. Musím povedať, že preklad do angličtiny bol trošku komplikovaný, ak sa mám úprimne priznať, takže asi som tie otázky ani poriadne nepochopil. Ale pokiaľ je o tie ratingové agentúry, že teda v akom, v akom stave sú. Ja som s ratingovými agentúrami o týchto veciach nehovoril, takže to môžeme veľmi stručne zodpovedať. Mám veľké skúsenosti, pokiaľ ide o sektor e, auditu a tam sú mnohé e, podobnosti medzi dohľadom nad auditom a nad e, ratingovými agentúrami. Samozrejme, E, ratingové agentúry vlastne istia alebo poisťujú e, cenné papiere, audit zase poisťuje alebo istí e, finančné informácie, takže sú tam isté podobnosti a pokiaľ sa pozrieme na súčasnú reguláciu, e, ktorá je k dispozícii, ktorá je platná, pokiaľ ide o ratingové agentúry, myslím si, že tá môže byť efektívna. Pokiaľ ide o vládny dlh, pokiaľ ide o znižovanie deficitu, to, čo E, to, to nesúvisí nejako našou prácou, to je otázka pre, pre jednotlivé e, krajiny, ktoré sa snažia znižovať svoje, svoje deficity. Takže to nie je otázka na mňa. Peter, ďakujem pekne, rýchla otázka. Pokiaľ ide o prácu spoločného výboru, zatiaľ myslím, o tom nehovoril nikto. E, ako si myslíte, kam, kam pôjde ďalej vo svojej práci tento výbor, čo bude robiť, ako vy chcete s ním spolupracovať a tak ďalej? Ďakujem. Očakávam, že bude aktívna spolupráca z EBA aj z IOPA, pretože robíme všetci dohľad nad mikroštruktúrami a to je dobrý dôvod na spoluprácu. Jasným príkladom sú finančné konglomeráty, ktoré poskytujú aj poistenie, aj bankové služby, aj investície. To je konkrétny príklad oblasti, kde budeme spolupracovať, pretože v opačnom prípade tá regulácia nemôže byť dobrá. Ďalším príkladom na strane spotrebiteľskej, teda e, retailného, e, retailového e, investovania tam e, opäť dochádza ku kombinácii povedzme prvku investícií s prvkom e, bankovníctva, alebo sú tam aj iné kombinácie. Takže pokiaľ, e, pokiaľ dochádza k takýmto situáciám, tak vždy budem spolupracovať aj s ďalšími regulátormi v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, aby sme vyhodnotili kvalitu daných finančných produktov. A v extrémnom prípade, ak by došlo aj k nejakému zákazu v tom prípade tiež musíte spolupracovať nakoniec s týmito e, dvoma e, ďalšími orgánmi pre poisťovníctvo a pre bankovníctvo. Ďakujem. Posledná otázka. Pascal. Merci. Tout d'abord, je, je me félicite. Ďakujem. Teší ma, že ste jasne povedali, <laughs> že uverejníte zápisnice zo stretnutí E, so zastupcami finančného sektoru, to ste prislúbili a teší ma e, už teraz, e, ako to bude implementované, alebo už dopredu sa na to teším. Pokiaľ ide o ten short selling, krátky predaj alebo predaj nakrátko, tak vy ako regulátor máte predsa dostatočne veľa informácií, pokiaľ ide o implementáciu smernice o e, zneužívaní trhu a teda viete e, povedať, či niektorí hráči na trhu e, používajú takýto, takéto formy short sellingu na manipuláciu trhu. V Amerike je to možné, to sú tzv. marking orders, tam je to dovolené a tieto marking orders znamenajú, že orgán môže potrestať, sankcionovať takého hráča na trhu, ktorý e, takéto praktiky používa. Chcem sa spýtať, či si myslíte, že aj vy e, budete môcť takéto niečo robiť a či máte e, dostatočné nástroje na to, aby ste takýmto spôsobom proti shortcellingu mohli bojovať. Opäť by som spravil porovnanie s trhom equity, na tomto trhu regulátori majú právomoc zastaviť obchodovanie, ale takisto majú právomoc konať proti manipulácii zo strany účastníkov na trhu. Napríklad nedávno sme v mojej organizácii e, zistili, že existuje strana, ktorá sa snaží formou malých transakcií na konci obchodného dňa ovplyvniť e, cenu e, danej akcie. Čiže áno, potrebujeme naozaj právomoci, aby sme mohli konať v prípade e, manipulácií a to platí nielen pre equity, ale aj pre tie nové trhy, ktoré teraz budú pod dohľadom ponovom. Pokiaľ ide o krátky predaj, o short selling, teda či e, toto bolo problém v, tých, v týchto prípadoch, doteraz tie informácie sú aj za aj proti, Eh, keď budeme mať trh eh, celý OTC, celý mimoburcový trh, tak potom dostaneme, eh, alebo získame lepšiu predstavu, ale už teraz môžem povedať, že súhlasím s tým, že niektoré problémy s dlhom vlád naozaj súviseli s fundamentálnymi otázkami, pokiaľ ide o vládne financie. Otázka, do akej miery došlo k manipulácii, myslím, že na to zatiaľ nemáme jasnú odpoveď, tiež počúvame E, aj áno, aj nie. Nové e, regulácie, ako napríklad AMEA, nám dajú lepšiu predstavu o tom, čo sa deje v tejto časti e, trhu, ale vo všeobecnosti platí, že tak ako pri equity by sme mali mať možnosť, že pokiaľ dochádza k manipulácii, my máme možnosť konať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže došli sme na koniec vypočutia. Podarilo sa nám splniť všetky časové limity a tým pádom máme ešte, ale tým pádom sa nám podarilo dať aj dve ďalšie otázky a mm, ďakujem za vašu účasť. E, môžete e, teraz opustiť sálu. Ďakujem. And we have another hearing, so don't leave. Budeme pokračovať ďalším vypočutím. Right, everybody, if we could uh, settle down, please. Kolegové, prosím, sadnite si opäť. We now move into our, our second hearing. Takže pokračujeme s druhým vypočutím. To je vypočutie pána Gabriela Bernardina. Bernardina. Eh, ten eh, je vybraným kandidátom na pozíciu predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo zdravotníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. Ak to sú nejakí noví poslanci, chcem povedať, že postupujeme nasledovne. Najprv bude jeho vyjadrenie 5 minút, potom budú otázky a odpovede, pričom postupovať budeme takým spôsobom, že minúta bude na otázku a 3,5 minúty bude na odpoveď, či sa nám to celé zmestí do 5 minút chcem e, zopakovať, aby ste sa nepýtali e, viacere otázky. Keď sú to povedzme dve otázky a ešte sú nejako prepojené, tak dobre, ale pokiaľ začnete sa pýtať na tri e, nesúvisiace otázky, tak naozaj mám tendenciu vás úplne vypnúť a e, vôbec nenechať ani zodpovedať na vaše otázky, pretože jednoducho to je nespravodlivé. Takže nech sa páči, Gabriel. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem. Vážený členovia výboru EKON v Európskom parlamente. Teším ma, že som opäť medzi vami a že môžem odpovedať na vaše otázky, že môžem hovoriť o mojich e, predstavách, pokiaľ ide aj o dohľad a regulovanie v EÚ. Vieme, že v súčasnosti sú, je, je ťažká doba, finančná kríza spochybnila schopnosť každého dohľadného orgánu vysporiadať sa s výzvami globálnej krízy. A som presvedčený, že súčasné výzvy naozaj od nás chcú konať a takisto aj mať istú víziu. Myslím si, že vytvorenie európskych dozorných orgánov nám poskytuje skvelú príležitosť vykonať alebo vytvoriť konvergentný e, prístup k dohľadu v EÚ a to bude eh, dodávať dotočnú hodnotu, prídenú hodnotu finančnej stabilite a má to aj e, istý potenciál e, byť veľmi na aj e, sektoru, aj takisto aj našim spotrebiteľom. Podľa mňa, e, pokiaľ tieto orgány majú byť skutočnými orgánmi na oblasti dohľadu na európskej úrovni. Sú tu viaceré výzvy, ktoré treba splniť. Poprvá, poprvé je tu výzva nezávislosti. Nezávislosť sa dokáže tým spôsobom, že budete konať, že budete proaktívni pri využívaní svojich právomocí, že budete nestranní, že budete objektívni a že budete konzistentní. E, takisto to znamená, aby ste rovnako pristupovali e, k jednotlivým e, aktérom, či už sú to verejné orgány alebo aktéry na trhu. Treba preto mať vlastné zdroje, aby sa to nezávisle mohli konať, ale takisto to znamená využívať E, využívať e, expertizu svojich členov. Takže to je prvá výzva. Druhá výzva, implementovať systém dobrého riadenia. Potrebujeme mať e, v rámci našej agentúry, v rámci našho orgánu efektívny, transparentný systém a je potrebné, aby EOPA ehm, vychádzala zo skúseností z panelov z minulosti. Potom je to ďalšia otázka Eh, zodpovedanie sa eh, našim členom, eh, takisto aj rade a samozrejme aj vám, Európskemu parlamentu. EIOPA musí byť pripravená diskutovať, vymieňať si názory v každej fáze svojej práce. EOPA bude sieťou dohľadných orgánov a potrebuje E, dodávať alebo dávať e, pridanú hodnotu svojim členom tým, že napríklad bude e, vykonávať rôzne školiace aktivity, pokiaľ ide o implementáciu novej legislatívy, takisto by mala mať centralizovanú databázu, ktorá dá príležitosť vytvoriť systémy alebo indikátory benchmarky včasného varovania, čo nám pomôže aj pokiaľ ide o konvergenciu regulátorov a sú tu aj veci, ktoré by sa mali zmeniť, nielen pokračovať. EOPA bude mať vlastné zodpovednosti, pokiaľ ide o koordináciu, monitoring e, e, dozorných orgánov, takisto pokiaľ ide o celoeurópske stres testy, pokiaľ ide o riešenie e, prípadných nezvod medzi členmi, pokiaľ ide o podporu ochrany spotrebiteľov. EOPA musí, musí spoločne s ostatnými dozornými orgánmi spolupracovať a prispievať celke, celkovému hodnoteniu rizik v rámci tej Systemic Risk Board. Ak má EUPA splniť svoje ciele, potrebuje e, mať vedomosti, skúsenosti a takisto aj e, istý leadership. To sú e, vlastnosti, ktoré myslím si skromne, že ja by som mohol poskytnúť EOP. Počas mojej kariéry v oblasti aj poisťovníctva, aj dôchodkového poistenia na národnej aj medzinárodnej úrovni e, som vybudoval silnú kultúru dialogu, takisto aj e, odhodlanie e, meniť situáciu k lepšiemu. Myslím si, že mám víziu, ktorá je potrebná na to, aby som mohol viesť EOPA, aby sa nám podarilo naše ciele plniť. Som proaktívny, som zodpovedný, som motivovaný, nezávislý a som veľký fanúšik európskeho projektu. Takisto e, k svojmu e, povoleniu pristupujem s veľkou vášňou a vždy som tak robil. Myslím si, že inštitúcie sú dôležité, ale v konečnom dôsledku sú to ľudia, ktorí e, naozaj sú rozhodujúci. A dúfam, že s vašou pomocou, s vašou podporou spravíme z EOP úspešnú inštitúciu. Teraz samozrejme e, sa teším na vaše otázky a pokúsim sa, e, pokúsim sa na ne zodpovedať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme hneď k prvému kolu e, otázok a odpovedí a ako prvý dostane slovo za EPP pán Jean-Paul Gauzes. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vítam tu pána Bernardína. Ja by som chcel položiť vám rovnakú otázku, ako som pred chvíľou e, položil e, nášmu prvému kandidátu. Vy ste povedali, že ľudia sú dôležití a to je pravda, najmä keď hovoríme o inštitúciách, ale e, mám jednu obavu. Tá obava sa týka podmienok, za ktorých sú menovaní ľudia vysoko v hierarchii a závislosť od stupňa tejto hierarchie. Ja sa chcem spýtať, či a ako e, garantovať, že predseda bude mať dostatočné e, skúsenosti a právomoci e, zhostiť sa úlohy vo, svojich, vo svojej novej funkcii parlament má e, svoju úlohu pri menovaní predsedov dozorných orgánov. Čiže ja sa chcem spýtať, ako pán Bernardino plánujete zmeniť e, kultúru, aby ste zabezpečili, e, že nedôjde k nejakým, nejakým nesprávnym menovaniu. Ďakujem veľmi pekne, pán Kozes. Ja vašu otázku chápem a musím povedať, že som skutočne veľmi poctený, že si ma kolegovia z môjho prostredia vybrali Eh, na dozornej rade za predsedu. Musím povedať, že eh, mám určitú senioritu, aj v minulosti som dokázal, že dokážem eh, kolegov viesť, snažím sa alebo teda tva, vykonával som túto činnosť predtým na CEOPSE, kde som viedol rôzne pracovné skupiny v rôznych oblastiach týkajúcich sa solventnosti a takisto som pracoval v týchto funkciách e, v rámci smernice Solvency 2 a spolupracoval som s predsedami rôznych e, iných európskych dozorných orgánov. Takže si myslím, že mám tú, tú autoritu a e, uznanie svojich kolegov. Ale samozrejme chápem, o čo vám ide. Podľa e, vás, aj podľa mňa, toto je proces nový. E, v tomto procese nebudeme tak ako v minulosti, ehm, nútený v podstate, alebo tlačený tou nevyhnutnosťou dosiahnuť dohodu za, akýchkoľvek, e, za akúkoľvek cenu. Nie, tentokrát e, bude e, našim hlavným cieľom uplatňovanie dobrých postupov a pri tejto našej regulačnej činnosti je potrebné, aby predseda mal určitú víziu a aby jeho slovo malo určitú platnosť. Ja, ako iste viete, nebudem mať e, slovo pri hlasovaní, nebudem mať hlas pri hlasovaní na dozornej rade, ale určite budem vyjadrovať svoje názory a myslím, že e, to je správne, že predseda by mal mať jasný a pevný názor. A domnievam sa, že naše názory, teda moje názory sú rešpektované kolegami a domnievam sa to na základe predchádzajúcich skúseností zo svojej práce v regulačných orgánoch. A domnievam sa, že na to, aby EIOPA bola úspešná, potrebujeme niekoho, kto bude hovoriť rovnakým jazykom ako e, ľudia, ktorí vykonávajú dozor alebo dozorné orgány inde. E, toto je niekedy komplikované, ale e, ak máte jasnú víziu do budúcnosti, tak je to reálne. A ja si myslím, že ja túto víziu mám a domnievam sa, že spĺňam podmienky na vykonávanie tejto činnosti, pán Gozes. Ďakujem veľmi pekne. Druhá otázka za skupinu SAD bude položená Petrom Skinnerom. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán Bernardino, vy ako predseda, ak sa dostanete za toto vypočutie, budete v podstate mm, akýmsi politickým lídrom e, aj pre národné regulačné orgány. Vy ste povedali, že hlavným hlavným vodiacim princípom budú dobre praktické postupy. To ste práve, to ste práve, práve vysvetlili. Ale ako chcete v podstate vyplňať eh, toto prázdne pole legislatívy? Eh, domnievate sa, že eh, chcete v podstate mm, spájať alebo konvergovať národné štandardy? Ďakujem veľmi pekne, Peter, za túto otázku. Domnievam sa, že spoločný výbor je veľmi dôležitou súčasťou európskeho systému dohľadu nad finančnými trhmi. A tiež sa domnievam, že potrebujeme rozvíjať postupným e, nejakým postupným procesom túto spoluprácu. Máme určité skúsenosti z minulosti a môj názor je taký, že e, minulosť je celkom e, pozitívnou, pozitívnym obrazom spolupráce. Určite je treba určité veci zlepšovať, ale domnievam sa, že oblasť regulácie je e, vhodnou oblasťou, kde e, môžu tieto tri e, orgány spolupracovať. Ja myslím, že by sme mali venovať, venovať prostriedky a snahu napríklad regulácii finančných konglomerátov alebo ochrany spotrebiteľov. Jednoducho tých oblastí, kde by sme mohli E, kde vlastne nie je priestor na rôzne odpovede. Tých je veľa a my by sme mali e, sa dohodnúť na určitých prioritách a riešiť e, najmä tie. A ja určite nebudem jediný na spoločnom výbore. Iste um, regulačný orgán pre, pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie by mal mať svoj hlas, ale práca na spoločnom výbore neznamená, že prinesieme nejaké jedinečné riešenia. Tie riešenia by mali byť spoločné a v tom je pridaná hodnota. Ja si myslím, že e, dohľad nad oblasťou e, poisťovníctva a dôchodkového poistenia má možnosť e, priniesť niečo nové do spoločného výboru. My v oblasti regulácie poisťovníctva a dôchodkového poistenia máme vlastné dobré postupy, osvedčené postupy. A to je práve ten, ten duch spoločného výboru. Teda mali by sme sa snažiť dosiahnuť určitý pokrok, ale rešpektovať rozdiely. Thank you very much. Uh, and now... Ďakujem veľmi pekne. A teraz za Alde Oli Schmidt. Ďakujem veľmi pekne. A pani predsedajúca, ja by som uh, chcel uh, pokračovať v tej istej téme ako Peter Skinner. Uh, je to veľmi dôležité, ako iste viete, skupina ALDE, teda liberáli, podporovala myšlienku jedného regulačného orgánu. Ja teraz nechcem tvrdiť, že vaša budúca úloha e, v podstate je zbytočná, ale domnievame sa, že aj napriek tomu, že bude existovať určitý spoločný výbor a budete tam spolupracovať na spoločných riešeniach, budú sa vynárať, budú sa vynárať problémy. A ja sa chcem spýtať, či budete podnikať kroky na to, aby ste nejako integrovali tie tri regulačné orgány nejakým hlbším spôsobom a myslíte si, že to bude jedna z ambícií vás ako predsedajúceho? Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán Schmidt. Ja samozrejme poznám to vaše stanovisko. Vy uh, túto otázku beriete veľmi vážne a domnievam sa, že teraz pred nami je cesta zložená z mnohých malých krokov a myslím si, že v tejto chvíli dané riešenie, teda oddelenie tých regulačných agentúr je riešením dobrým. Hoci v budúcnosti, povedzme dvoch, troch rokov, a isté nariadenie umožňuje takúto analýzu vykonať v budúcnosti, ak e, sa zistí, že trhy smerujú určitým, e, teda uberajú sa určitým smerom, tak e, sa skutočne domnievam, že sú oblasti, kde budeme musieť spolupracovať a kde bude potrebné, aby sme poskytli e, jedinečné odpovede, teda každá agentúra, aby, vyrie, aby vyriešila tú situáciu po svojom, ale e, ako som povedal aj Petrovi Skinnerovi, neznamená to, že nebudeme spolupracovať a že sa nebudeme učiť navzájom zo svojich krokov. Ja vám môžem prislúbiť jedno a to, že naša práca spolu s kolegami bude spočívať v tom, že si vybudujeme určitý, určité odhodlanie v oblastiach, kde tie problémy sa týkajú viacerých sektorov. Určite napríklad nechceme, aby nejaké riziko prešlo zo sektora do iného sektora bez toho, aby sme toto riziko preskúmali spoločne. To je veľmi dôležité. Ja eh, budem úplne otvorený. Ja sa obávam eh, v tom riešení jediného orgánu dozoru toho, že, a to je veľmi obvyklé, videli sme to už vo viacerých krajinách, že bankovníctvo z dobrých dôvodov je vždy eh, prvá priorita. A v situácii, v akej sa nachádzame my, teda v roku 2013 má vstúpiť do platnosti smernica Solvency 2 a dôchodkové fondy sú už teraz na stole. Potrebujeme jednoducho e, mať špecialistov na tejto oblasti a e, potrebujeme si stanoviť priority. A domnievam sa, že e, v prípade, že by existoval jednotný orgán dohľadu, by bolo veľmi komplikované tieto priority v týchto jednotlivých oblastiach formulovať dostatočne kvalitne. Ja určite nebudem faktorom, ktorý sa bude snažiť ísť svojou vlastnou cestou a bude, bude chcieť pracovať e, o samote, ale domnievam sa, že e, závisí od toho, ako sa budú vyvíjať finančné trhy, ako sa budú vyvíjať, ako sa bude vyvíjať podniková sféra a potom môžeme pristúpiť k prehodnoteniu. Ďakujem veľmi pekne. teraz za zelených Ankyloft. Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rád, že tu ste. Ja by som sa chcel vyjadriť v dvoch pripomienkach k vášmu úvodnému slovu. Vy ste povedali, že e, teda, že ste sa vyjadrili o Eh, orgánov, ostatných orgánoch dohľadu ako o klientoch a ďalej hovoríte o sieti eh, orgánov dohľadu. Ja si myslím, že tieto dva termíny, tieto, dva, tieto dve slova v podstate eh, nezohľadňujú ducha tej inštitúcie. Teda nejde o, o žiadnu sieť orgánov dohľadu, je to európska inštitúcia a nie sú, nehovoríme ani o členoch, teda tí členovia nie sú klienti Eh, klientmi je aj Európsky parlament, Európska verejnosť a tiež sa zodpovedáte v podstate Európskemu parlamentu. O tom nie pochyb. pre nás je to veľmi dôležitá vec. Takže toľko moje pripomienky k vášmu úvodnému slovu, ale teraz moje otázky. Ja by som chcel vedieť, ako využi- využijete vaše právomoci na to, aby ste zabezpečili uh, jednoznačnejšie uplatňovanie regulácie systémové regulácie finančných inštitúcií, čiže ktoré regulatórne snahy a finančné záväzky môžete zaviesť pre tento sektor alebo budete plánovať zaviesť pre tento sektor vzhľadom k tomu, že e, potenciálne zlyhanie môže byť veľkým bremenom pre, pre e, daňových platcov. Ďakujem veľmi pekne, pán Gigold. Ja <laughs> sa vyjadrím k tomu, čo ste povedali k tomu môjmu úvodu. Ja sa skutočne domnievam, že EIOPA a ostatné orgány dohľadu sú sieťou dozorných orgánov. To je už nariadení. A to, že musíme samozrejme pracovať pre spoločné európske dobro, spoloč, spoločný európsky záujem, to je samozrejme, ale e, orgány dohľadu majú určitý vklad alebo investíciu v EOP a e, keď som o nich hovoril ako o členoch, ta, ako o členoch alebo o klientoch, tak som e, tým mal na mysli, že EOPA e, musí skúmať e, tak miesta, kde európsky zákon môže vytvárať mosty, ale zároveň by to mala robiť takým spôsobom, aby sa nestratil kontakt alebo aby nezmizol ten kontakt s národnými regulačnými orgánmi, pretože tie v podstate budú musieť implementovať tie európske zákony. Takže my musíme e, spolupracovať s našimi členmi a nemali by sme pracovať proti ním. Takže to je v podstate e, zmysel nariadenia, aspoň podľa môjho názoru. Isté, jedna z dôležitých oblastí, ktorú ste spomenuli, je otázka, ako sa budeme venovať systémovému riziku alebo systémovým rizikám. Ako iste viete, prebieha veľmi búrlivá diskusia o systémovom riziku v oblasti poisťovníctva. Ja si myslím, že toto je oblasť, ktorú ešte nemáme celkom podchytenú. Jedna vec, e, ktorú treba povedať, je, že systémové riziko v poisťovníctve je iné než v bankovníctve už z povahy odvetvia. Tie odvetvia sú jednoducho zásadne odlišné, ale neznamená to, že by som si nemyslel, že poisťovníctvo a dôchodková oblasť, dôchodkové poistenie nebudú mať žiadne systémové rizika, systémové problémy. Isté, môžu, môže sa v podstate e, amplifikovať nejaké systémové riziko bankového sektora a môže sa prejaviť aj v poisťovníctve. Um, videli sme, že počas krízy, ktorá e, vyšla z bankového sektora, že jednoducho veľké, do, veľké dopady sa objavili aj v poisťovníctve No a my by sme preto mali v budúcnosti spolupracovať s SRB a mali by sme a nájsť také opatrenia, ktorými budeme môcť predchádzať systémovým rizikám v poisťovníctve, ktoré je iné než bankovníctvo. Čiže aké opatrenia na to príjme? V prvom rade som presvedčeným zástancom dohľadu. A ja si myslím, že by bolo zvláštne, keby som ním nebol, ale domnievam sa, že by sme mali v dohľade uplatňovať prístup založený na hodnotení rizika. Inštitúcie, s ktorými pracujeme, sú obrovské. Pokiaľ zlyhajú, tak e, vyvolajú vlnu ďalších problémov a to sú inštitúcie, ktoré treba e, dohľadovať, kde ten dozor musí byť e, prenikavejší a treba získať viac informácií. Jednoducho bez informácií nie je žiadny dohľad ani dozor. To je, to je prvá základná vec, ktorú nám regulácia v tejto oblasti prinesie ale tiež napríklad kapitálové požiadavky založené na hodnotení rizik. To je jeden, jedna z možností, ako čeli týmto systemickým problémom. Skupiny, ktoré, e, ktoré m, mm, pracujú s väčším rizikom, prilákajú viac kapitálu. To je jednoducho už z princípu tak. No a keď e, teraz diskutujeme vlastne o e, o systémovom riziku, tak nejde len o to, aby sme vršili požiadavky a neskúmali pritom účinok, e, ktoré majú, čiže treba vykonávať určitú, určitý prieskum, ale domnievam sa, som o tom plne presvedčený, že smernicou Solvency 2 vykonávame veľmi dôležitý krok e, smerom k zabezpečeniu toho, že kapitál bude primeraný riziku. Teraz mene ECR e, Vicky Folt. E, ja sa chcem spýtať eh, na dôchodky. Eh, minulý týždeň eh, výbor hlasoval o dôchodkoch a hovorí sa o tom, že dôchodky budú výlučnou kompetenciou členských štátov, ale tiež sa tu hovorí o potrebe o implementácii existujúcej legislatívy EÚ, aby sa zlepšil vnútorný trh, najmä pokiaľ ide o prenos dôchodkov z členského štátu do členského štátu pokiaľ ide o IOP smernicu, som e, e, počula isté náznaky, že sa to nebude dať implementovať, e, pokiaľ ide o situáciu v niektorých členských štátoch. Ja sa chcem spýtať, či vy ako, člen, ako predseda budete môcť postihnúť členské štáty, ak nebudú vykonávať prijatú legislatívu. Takže ako sa pozeráte na túto úlohu a čo bude váš prvý prípad? Ďakujem. Viete, dôchodky sú oblasťou, ktoré, ktorá je naozaj významná. Veľmi často dôchodky sú ako si v tieni, pretože e, poisťovníctvo je viac popredí nášho programu. Ale ja som sa dôchodkom venoval veľmi dlho a preto sa mi páči táto téma. Samozrejme chápem, že e, pokiaľ ide o dôchodky, tu platí princíp e, subsidiarity a smernica e, v tejto oblasti ide cestou minimálnej harmonizácie. Ako ste povedali, IOPA bude mať právomoc analyzovať a príjmať rozhodnutia, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice. A myslím, že je rozhodujúce, aby sme na jednej strane mali ľudí, ktorí sa rozumejú oblasti dôchodkov, lebo to je, to je čosi iné ako poisťovníctvo. Má to svoje špecifika, má to svoje vlastné rizika. A samozrejme, ja si myslím, že som v dobrej situácii, aby som robil tieto analýzy, lebo mám e, dostatok skúsenosti, pokiaľ ide o aplikáciu takýto pravidel e, aj na európskej úrovni. Ale chcem e, využiť to príležitosť na to, aby som povedal niečo o mojej vízii, pokiaľ ide o dôchodky v budúcnosti. Myslím, že všetci uznávame v súčasnosti význam e, druhého a tretieho pilieru, piliera v dôchodkovom poiste. Ale je tu otázka, ktorú mi možno položíte, pokiaľ ide o solventnosť a dôchodky. Ja myslím, že som dosť transparentný a je to čosi, čo nie všetci, je to názor, ktorý nie všetci e, zdieľajú. Totiž myslím si, že v oblasti dôchodkov v Európe je priestor na zlepšenia. Napríklad, pokiaľ ide o e, správu e, dôchodkových fondov, e, úloha zamestnancov v tejto správe. Myslím, že sú ďalšie oblasti, napríklad pokiaľ ide o e, bezpečnosť e, dôchodkov, to sa dá zlepšiť. A ja si myslím, že sa to zlepší. Je to vo vašich rukách, v rukách komisie a v rukách rady. A ja verím, že budem môcť pomôcť e, v tejto oblasti v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v mene EPP pán Nitras. Nech sa páči. Nech sa páči. ale jestem drugi. Bardzo dziękuję. E, mal som hovoriť až tretie, ale teraz som druhý v poradí, takže ďakujem. Zdá sa, že máte dobré osobné kvality a skúsenosti e, a tie sú zárukou kompetentnosti na túto funkciu a to je veľmi dôležité. Vy ste hovorili o koordinácii siete miestnych agentúr, pretože aj oni majú svoje právomoci. Preto sa vás chcem spýtať. Do akej miery ste pripravení, do akej miery vidíte potenciál možnej destabilizácie miestnych trhov najmä pokiaľ ide o nový systém účtovníctva. E, toto sa týka najmä Polska. U nás sú obavy, že orgány dohľadu môžu destabilizovať miestne trhy a preto je tu veľmi významná úloha európskeho dohľadu. Takže aký je váš názor na e, túto otázku? Ďakujem veľmi pekne, pán Nitras. Ja si myslím, že úloha, ktorú bude plniť EIOPA, teda úloha koordinácie a úloha príjmania krokov voči vlastným členom, to je rozhodujúca úloha. A ja si myslím, že to nebude znamenať problémy pre dohľad na miestnej úrovni. Je tu jasne rozdelená zodpovednosť. Každodenný dohľad bude v rukách miestnych orgánov. A európske orgány dohľadu sú zodpovedné za koordináciu tejto práce. A samozrejme, našou úlohou je monitorovanie toho, či sa implementácia robí správne. A to je pridaná hodnota, ktorá, ktorú prináša tento proces. A to sme v minulosti nemali, pretože výbory nemali tu, tieto právomoci. Pokiaľ ide o nové požiadavky, ktoré sa majú implementovať v sektore poisťovníctva, tam si myslím, že je dôležité, aby platili tri veci je potrebný vyvážený prístup, pokiaľ ide o kalibráciu, musí to byť dôsledný prístup. To druhé, myslím, že musíme znova posúdiť e, komplexnosť a to je veľmi dôležité pre malé a stredne veľké krajiny. A to neznamená, že by sme tu mali mať nejaké dva systémy. Ja myslím, že musíme mať jeden systém, ale ten musí mať primerané zjednodušenia, primerané možnosti, aby sa zaviedlo zjednodušenie do celého procesu. A tiež tu musí byť možnosť pre malé a stredné podniky, aby mohli pokračovať vo svojom podnikaní. To je veľmi dôležité pre európsku ekonomiku a e, na tom mi veľmi záleží. A to posledné, tu ide o e, prechodné obdobia, potrebujeme primerané prechodné obdobia a to pomôže menším krajinám a menším spoločnostiam. A tu potrebujeme dohľad e, v členských e, štátoch, ktoré budú implementovať e, systém solventnosti bez prerušenia, bez prerušenia, ktoré môže nastať, ako ste spomenuli. Ja myslím, že EOPA bude mať veľmi dôležitú úlohu, aby implementácia prebehla korektne Napríklad ja si myslím, že musíme vybudovať rámec pre dohľad e, v Európe a to musí byť konzistentný rámec a to sa určite osvedčí v budúcnosti. Je dôležité, aby sme vo finančnom systéme naozaj mali skutočný európsky rámec dohľadu. Je čosi celkom iné, ak máme európske smernice a nariadenia a Iná otázka je ich implementácia a pridaná hodnota takéhoto spoločného e, rámca dohľadu e, e, je veľmi dôležitá pre budúcnosť a to je podľa mňa hlavná výzva pre, našu, pre náš orgán. A teraz v mene SND, SND skupiny Alicia Freja. Ďakujem, ďakujem, že ste medzi nás prišli. A moja otázka znie nasledovne. Toto je významná príležitosť formovať a ovplyvniť spôsob, ako tento orgán bude vyzerať v minulosti. Oblasť poisťovníctva spôsobila dosť veľa napätí e, v dôsledku štru- zmeny štruktúr, e, štruktúry obyvateľstva, ja viem, že ľudia, mnohí ľudia obhajujú národné záujmy. V tomto sektore je veľa rizik, ale aj veľké možnosti zisku. Ja by som rada počula, eh, akú úlohu vy vidíte v ochrane práv spotrebiteľov a tiež právnositeľov, ktorí tvoria tvorcov politik. Budete sa snažiť posilniť e, právny základ, alebo budete tiež zvyšovať, e, e, zvyšovať oblasť zdrojov? Ďakujem za vašu otázku. Ja si myslím, že máte pravdu, áno. Ten, kto ako prvý bude viesť tu, tento orgán bude mať veľmi dôležitú úlohu vo formovaní budúcnosti tohto orgánu. A ja myslím, že toto musí byť v rukách ľudí, ktorí majú svoje názory, ktoré majú víziu, ktoré majú, ktorí majú ambície. A ja vám môžem povedať, keby som nebol takýmto človekom, tak by som sa nebol hlásil na túto funkciu a zostal by som v mojej krajine a nehlásil by som sa o miesto takéhoto významu. Ja si myslím, že mám e, potrebné predpoklady na splnenie tejto úlohy. Áno, hovorili ste o tom, že je to oblasť, sú rozličné záujmy a samozrejme národné záujmy. Ja som venoval svoju kariéru verejnému záujmu. Ja som 21 rokov pracoval v oblasti dohľadu e, fondov, nad fondami e, penzijnými a poistnými. A ja viem, čo to znamená hájiť záujem verejnosti a e, ja v tom budem pokračovať aj v mojej, tej, v mojej budúcej práci. Ochrana spotrebiteľov je mi veľmi blízka a ja myslím, že parlament, že parlament môže posilniť túto úlohu. Isté to je výzva. My všetci vieme, Eh, vieme, čo to znamená princíp subsidiarity a to je pre nás výzva. Ale myslím, že sú tu veci, ktoré sa môžu zlepšiť na európskej úrovni. Ja myslím, že máme nedostatok máme nedostatky, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov na európskej úrovni. A myslím, že môžeme eh, spolupracovať s priemyslom, so sprostredkovateľmi, vylepšiť e, praktiky v oblasti priemyslu a môžeme e, vylepšiť po oblasť e, z pokiaľ ide o transparentnosť. Ja myslím, že ľudia musia mať prístup ku všetkým relevantným informáciám, ale to, čo sa deje, je, že príliš veľa informácií zahltí spotrebiteľa. A myslím, že musíme pracovať na tom, aby sa zverejňovali veci, ktoré sú relevantné, ktoré možno porovnávať, ktoré sa sústreďujú na e, tie naozaj dôležité veci e, v zmluvách, pokiaľ ide o rizika, poplatky, podmienky. A myslím, že na úrovni EÚ e môžeme zlepšiť e, prax v tejto oblasti a tu je e, dôležitá úloha, pokiaľ ide o zlepšenie ochrany spotrebiteľa a pokiaľ ide o podmienky. Samozrejme, rozpočet je dôležitý a dúfam, že rozpočet týchto orgánov sa bude navyšovať v súlade s ambíciami týchto orgánov. A to sa musí robiť krok za krokom, to vieme. Ale musíme sa tiež pozerať na e, rozpočtové kľúče, ktoré sú v nariadení. A môžete mi veriť, že e, sú členovia v našom orgáne, ktorí budú mať problémy splniť e, ten 600-percentný kľúč, ale potrebujeme zdravý, dobrý rozpočet, aby sme získali dobrých ľudí. A ľudia môžu e, spôsobiť zmenu a ja som presvedčený, že sa nám podarí najať dobrých e, ľudí. Ďakujem. A teraz v mene skupiny ALDE e, pán Wolfkritz, pán Bernardino, my by sme radi videli dobre fungujúci spoločný trh v EÚ vo všetkých odvetiach, vrátanie finančných trhov. Pokiaľ ide o poisťovníctvo a dôchodky, tam sme ešte veľmi vzdialení od situácie, ktorú by sme si prijali. Máme veľmi, ale oveľa viac nevyrovnané to je, keď sa pozrieme na Spojené štáty. Vy si myslíte, že by ste mohli zohrať úlohu, aby ste prekonali tieto rozdiely, aby európske poisťovnícke agentúry mali prístup eh, aj k týmto trhom eh, za spravodlých podmienok? Ďakujem, pán Klinc. To je dobrá otázka. A nemôžem vám povedať, že to vyriešime okamžite. Áno, s Američanmi e, je pred nami mnoho, mnoho rokov e, konzultácií, aby sme sa dostali na tento trh, ale myslím, že teraz máme veľmi významnú príležitosť, aby sa situácia zlepšila. Pokiaľ ide o Solvency 2 a tiež proces ekvivalencie, máme príležitosť, aby sme vyvinuli tlak na, na našich amerických priateľov. A samozrejme, ja urobím všetko preto, aby sme viedli dobrý dialog, aby sme vylepšili situáciu. A musíme to vylepšiť najmä pokiaľ ide o konvergenciu e, systémov Samozrejme, nemôžeme ponúknuť Solvency 2 Američanom, oni na to neskočia. Ale myslím, že je tu možnosť, aby sme s nimi vedli dialog, aby sme sa pozreli na jednotlivé oblasti regulatorného systému, pokiaľ ide o kapitál, eh, pokiaľ ide o správu, pokiaľ ide o jednotlivé ustanovenia. Samozrejme, nemôžeme dospieť ku vyrovnanosti so strom na Spojených štátoch, pokiaľ nebude mať ekvivalenciu. To je dôležité. A samozrejme, ja sa budem snažiť, aby sme išli týmto smerom a budem sa snažiť, aby, aby sme boli e, otvorení, transparentní a to budeme robiť spolu s mojimi kolegami. Ja myslím, že je tu príležitosť. Snažíme sa primeť ostatné krajiny vo svete k tejto tendencii konvergencia a myslím, že to sa vzťahuje aj na Spojené štáty. Thank you very much. Uh... Ďakujem. Teraz začneme s tretím kolom za EPP Gemiču. Ďakujem. Mám dve otázky. K tomu, čo už povedal Wolf Klins, pokiaľ ide o tie rovnaké podmienky, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, v niektorých krajinách aj v mojej sme mali sociálne partnerstvo, ktoré vyprodukovalo mnohé dobré veci, ale zároveň nám dalo situáciu, kde podniky a odbory a štátni zamestnanci si vlastne ten koleč rozdelili a potom spotrebiteľa vlastne nezastupovali naozaj mm, tí ľudia, ktorí dostali z toho koláča časť. Čiže ako zabezpečíte eh, to, že ako pani Ferreira povedala, budú spotrebitelia naozaj eh, hlavnou prioritou. Pokiaľ eh, subsidiaritu nejakým spôsobom chcete prebiť, tak budete mať nejaké tabulky líkové v úvodzovkách alebo nejaké iné porovnávania, ktoré by ste raz za čas mohli prezentovať a teda tlačiť na partnerov, aby boli tie rovnaké podmienky dosiahnuté. Druhá otázka, pridaná hodnota a implementácia. Pokiaľ ide o implementáciu, ak tá implementácia nebude prebiehať, tak čo potom spravíte? Čo, aké sankcie príjmete? Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujem, pán Mitchell. Samozrejme, spotrebitelia sú dôležití a nariadenie, myslím si, o tom jasne hovorí. Dáva spotrebiteľom E, istú reprezentáciu, pokiaľ ide o tie panely e, s aktérmi. My ako organizme e, vlastne vynimočná inštitúcia, pretože máme dva panely, jeden pre poisťovníctvo, jeden pre dôchodky. A je veľmi dôležité, aby sme tam mali zastupiteľov, spotrebiteľov aj na jednom, aj na druhom paneli, aby mohli hovoriť o svojich problémoch, o svojich prioritách. Ale to nestačí. Máme výhodu toho, že budeme mať týchto zastupcov spotrebiteľov, v tom zmysle, že budeme mať k dispozícii informácie o tom, aké sú e, trendy na trhu, aké sú obavy spotrebiteľov v jednotlivých krajinách, aké produkty by spotrebitelia e, chceli e, stransparentniť, aké produkty považujú spotrebitelia za možno problematické do budúcna. Čiže úlohy spotrebiteľských zástupcov na tých paneloch sú určite Eh, aktívneho charakteru, nie iba eh, pasívne. To je dôležitá vec. Potom je tu princíp subsidiarity, ako som už povedal. Chcem mať eh, jasnú stratégiu v tom mysle, že ochrana spotrebiteľov bude našou hlavnou prioritou. A v tejto veci môžeme urobiť toho veľa. Môžeme napríklad analyzovať osvedčené postupy, e, pokiaľ ide o poskytovanie informácií, napríklad, ako sa to spomínalo. Môžeme e, vykonávať rôzne analýzy európskeho trhu a snažili, snažiť sa e, zohľadniť aj záujmy spotrebiteľa. Samozrejme, môžem vám o tom podávať informácie a vždy budem ochotný prísť sem do parlamentu a diskutovať s vami o jednotlivých témach s tým súvisiacich, ktoré s tým, s tým pádom súvisia. E, pokiaľ ide o implementáciu, tej oblasti, kde kde E, tieto dozorné orgány alebo orgány dohľadu v rámci Európy by mali e, konať e, významným spôsobom, mali sme mať vzad, pardon, naše vlastné zdroje, aby sme mohli kontrolovať implementáciu v jednotlivých členských štátoch zo strany jednotlivých orgánov pre dohľad. Musíme mať teda naše vlastné zdroje, to nie je to isté ako tie peer reviews. Peer reviews sa vykonajú aby sa vylepšovali procesy, ale niečo iné je už kontrola. Kontrola implementácie jednotlivých druhov E, nariadení a veľmi rád e, z toho spravím prioritnú otázku. Thank you very much. Uh, next. Ďakujem. Ďalej za skupinu socialistov Ole Ludvigsen. Tak för ordet, för ordförande. Ďakujem. Počúvam tu isté signály, ktoré E, vo mne e, vzbudzujú isté obavy, teda, že vytváranie týchto orgánov e, nejde až tak hladko, ako možno by malo. A mám k tomu dve otázky. Prvá otázka k tomu teda procesu naštartovania týchto orgánov. Aké si myslíte, že sú hlavné víziu, pokiaľ ide o to, aby práve tieto orgány pracovali naozaj na 100%, pokiaľ ide o ich kapacitu na splňaní svojich cieľov. A potom druhá otázka, rozpočet Ehm, nebola tu plná jednoznačnosť, pokiaľ ide o rozpočtové aspekty, ehm, peniaze, ktoré budú ehm, nové orgány potrebovať, alebo nový orgán. Takže ako vy vnímate túto otázku zdrojov? Myslíte si, že tie zdroje sú dostatočné? Stačia na to, aby orgán vykonával primeraným spôsobom svoje úlohy? Pretože pokiaľ nejaký orgán má konať, tak musí byť schopný vykonávať tie úlohy, ktoré má vo svojom mandáte. Preto sa to pýtam. Ďakujem. E, Ďakujem, pán Ludvíkson. Už som eh, spomenul niektoré dôležité faktory, pokiaľ ide o naštartovanie alebo spustenie aktivít týchto orgánov. Samozrejme, treba mať dobrý, robustný e, systém riadenia, je to veľmi dôležité aj pre tú zmenu zo strany e, vý, zo, smer, teda, e, zo systému výborov na tento nový systém e, dozorných orgánov. E, na tom sa mm, už niekoľko mesiacov eh, aj v minulom roku pracovalo a určite sa v tom aj pokračuje. Pokiaľ ide o rozpočet, úprimne povedané, bol by som radšej, keby sme mali samostatný riadok v rozpočte, ktorý by sme nezdelali. Eh, s všeobecným rozpočtom komisie, ale tak sa to nakoniec nerozhodlo mm, a treba s tým pracovať. Treba pracovať s tými eh, zdrojmi, ktoré máme k dispozícii ak sa ma pýtate, či máme zdroje na e, všetky aktivity, ktoré e, máme vykonávať, tak nemôžem povedať, že to tak jednoznačne je. Jednoducho treba si určiť priority. Ale dúfam a rátam v tomto aj s vašou podporou, že sa postupne bude náš rozpočet e, zvyšovať, e, tak ako sa budú zvyšovať ambície tohto projektu. Tento projekt je ambiciózny, všetci to vieme. A pravdepodobne ďalšie zmeny a ďalšie ambície sa v budúcnosti e, tiež e, dostavia a s tým ruka v ruke by mal ísť aj rozpočet. Takže mojou e, úlohou teraz je dať si priority tak, ako sú nám poskytnuté zdroje a potom proaktívne bojovať za postupné navyšovanie našich zdrojov. A v tomto budem chcieť rátať aj s vašou pomocou. Ďakujem. Zast- skupinu ľudovcov Astrid Luling. Nech sa páči. Merci, madame Ďakujem, pani predsednička. Na najbližšej plenárke v Štrasburgu budeme hlasovať o správe o zelenej knihe Európskej komisie o udržateľnosti dôchodkov. Toto študujú e, dva výbory a dochádza tam naozaj k veľmi odlišným názorom, pokiaľ ide o prenosnosť, prenositeľnosť e, dôchodkov, pokiaľ ide o druhý pilier. Konkrétne naši nemeckí kolegovia, niektorí, majú pocit, že e, prenosnosť, prenositeľnosť takýchto dôchodkov by vlastne celý systém ohrozila. A potom sú tu aj iné rozdielne názory, napríklad či by tam eh, malo, mali byť zahrnuté aj ustanovenia sociálneho zabezpečenia, teda eh, pokiaľ je o matrické kritériá, eh, pri výpočte verejného štátneho dlhu, čo samozrejme dôležité. A my Máme napríklad v Luxembursku e, pohľad, kde deficit je iba 1,4%, ale keby sme vybrali to sociálne zabezpečenie, tak teraz sú to 4%. E, čiže je to rozdiel. A chcem sa spýtať, aký na to máte názor vy. Potom je to otázka Solvency 2. Bude takisto aj váš orgán. A chcem sa spýtať, či si myslíte, že potrebujeme ďalšie záruky na to, E, alebo ďalšie zároky, ktoré by mali byť zahrnuté do toho systému. Ďakujem pekne za otázky. Pokiaľ ide o dôchodky, svoj názor som už povedal. Systémy sociálneho zabezpečenia v Európe sa e, menia, vyvíjajú a všetci dobre vieme, že mala byť, v nich byť úloha aj pre verejný systém a takisto aj pre súkromné e, dôchodky. A myslím si, že je možné mať rámec pre bezpečnosť dôchodkov v Európe, ktorý by nám dal väčšiu pridanú hodnotu, než len tá minimálna harmonizácia, ktorú máme teraz. To neznamená, že to musí byť maximálna, alebo že by to mala byť maximálna harmonizácia, to vlastne ani nie je možné, ale niektoré veci sa dajú vylepšiť na prospech našich e, zamestnancov, našich spotrebiteľov. Ďalšia vec, e, prenositeľnosť. Samozrejme, to je dôležitý prvok e, v každom dôchodkovom systéme. Uvedomujem si, že existuje v Európe politická diskusia v minulosti. Bola tu istá snaha tieto e, problémy prekonať a vytvoriť celoeurópsky prístup k tejto otázke. Bohužiaľ nebolo to možné. V končnom dôsledku ide o politické rozhodnutie. Myslím si, že to je e, dôležitý prvok v dôchodkovom systéme, keď sa pozriete na celé hospodárstvo, na potrebu rastu a vytvárania nových pracovných príležitostí, myslím si, že práve v tomto ohľade bude prenositeľnosť dôležitá. A ďalšia vec, o ktorej by sme mali hovoriť, pokiaľ ide o dôchodky, je otázka budúcnosti dôchodkov a tam by mala byť dosiahnutá rovnováha medzi bezpečnosťou a dostupnosťou. A myslím si, že skutočná výzva je vyvážiť tieto dve priority nie je mm, možné mať obedy zadarmo. Jednoducho bezpečnosť niečo stojí a treba nastaviť dobrú rovnováhu medzi systémom, kde bezpečnosť e, je prítomná, ale zároveň nezabúdať ani na tú e, finančnú dostupnosť. Čiže treba, aby dochádzalo k lepšiemu vzdielaniu rizik medzi e, manažermi, medzi príjemcami, ale takisto aj finančné trhy by sa mali zlepšiť a poskytovať lepšie riešenia, pokiaľ ide práve o bezpečnosť e, dôchodkov v Európe. Ďakujem pekne. Myslím, že máme ešte čas na jednu otázku. Na rade sú liberáli Ramon. Tremosa. nech sa páči. Well, I, I would like to, to, uh... Ďakujem pekne. Ja sa chcem e, skôr vyjadriť k tej bankovej, e, k tomu bankovému orgánu, tak potom by som to použil e, tú minútku potom a teraz to prenechám kolegovi zo skupiny zelených Paskovalovi. Thank you. je, je voulais utiliser la... No ja by som teda chcel využiť tú minútu, ktorú som dostal. Rád by som vám položil otázku, ktorá bola položená aj vášmu predchodcovi. Mm. Teda chcel by som sa spýtať, či viete vykonať podobný záväzok ako mm, predchádzajúci rečník v tom, že by ste zverejňovali všetky záznamy zasadnutí s, s predstaviteľmi vášho sektora, podobne ako sa to robí v USA, tak aby verejnosť aj poslanci Európskeho parlamentu boli informovaní o obsahu a tónu o, a o tóne vašich e, rokovaní s, so zástupcami odvetvia. Ďakujem. Ja si myslím, že treba rešpektovať nariadenie a treba sa ním riadiť. A nariadenie už e, hovorí, že všetky rokovania, zasadnutia, výmeny názorov e, s, so zástupcami odvetvia musia byť zverejňované a sú k dispozícii verejnosti. No a prirodzene počas eh, môjho, mojej práce eh, budú prebiehať formálne a neformálne rokovania so všetkými zainteresovanými stranami a ja eh, som hlboko presvedčený o transparentnosti alebo o potrebe transparencie a domnievam sa, že transparentnosť voči všetkým zainteresovaným stranám má svoju hodnotu a význam. Takže ja si myslím, že ak to e, nariadenie umožňuje, tak s tým nemám problém a zverejňovať e, budem. Ehm, a ako som povedal, som zástancom transparentnosti e, so zohľadnením samozrejme rôznych ohľadov, ktoré tam môžu platiť. Tu treba samozrejme vziať do úvahy aj to, že odvetvie má svoju potrebu zverejňovať isté informácie, takže aj odtiaľ pôjdu. Takže neviem, <laughs> musíme sa teraz spýtať, hovorí pani predsednička, či sa očakáva, že podniky budú sami zverejňovať tieto informácie. Nie, odpoveda pán Bernardino, ak by došlo k nejakej výmene názorov e, s odvetvím alebo zástupcami podnikov, firiem, tak e, Isté by bolo dobré e, dohodnúť sa na zverejnení a to neznamená, že by tie podniky museli v podstate nejak e, schvalovať to zverejňovanie z našej strany, ale teda ja, ja som za transparentnosť, ja nepodporujem nejaké, nejaké utajovanie informácií a ak nariadenie to umožní, tak veľmi transparentne budem e, publikovať všetky informácie a záznamy zo zasadnutí pokiaľ samozrejme nepôjde o dôvodné informácie, tie by sa zverejňovať nemali, ale ja myslím, že rokovania, ktoré zahrňajú výmenu názorov, tie by mali byť verejné. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Hovorí pani Bowles, to je teda záver tohto vypočutia. E, podarilo sa nám dodržať čas a dokonca položiť o jednu otázku viac, než sme predpokladali. Takže teraz e, znova môžete ísť, teda Gabriel, samozrejme, <laughs> ostatní, poprosím vás, aby ste tu zostali. Pánovi Gabrielovi Bernardinovi ďakujem. O pár minút sa pustíme do práce znova. Okay, everybody, if you... Dobre, všetci, poprosím vás, aby ste sa znova usadili, budeme pokračovať. Prešli by sme k tretiemu a poslednému vypočutiu, eh, ktorého subjektom bude Andrea Andria, ktorý je vybraným kandidátom na pozíciu predsedu Európskej, Európskeho orgánu pre e, bankovníctvo. Ja by som vám chcela len pripomenúť e, organizačné usporiadanie, pretože tu došlo k určitým zmenám. V prvom rade dostane slovo pán Enria, e, bude mať 5 minút na určitý úvod, potom prikročíme k bežnému bežným kolám e, otázok a odpovedí. Na otázku budete mať minútu. Poprosím vás, aby ste otázky nezlučovali, pretože to nie je spravodlivé k ostatným. Na odpoveď dostane pán Enria 3,5 minúty, tak aby sme v podstate na každú odpoveď, teda otázku a odpoveď e, mali nejakých 5 minút. Takto nám to fungovalo e, celkom spolehlivo aj doteraz. No a teraz bez ďalšieho zdržiavania dávam slovo pánovi Enria. Ďakujem veľmi pekne, želám vám príjemné predpoludne, dámy a páni. Eh, rozbehnutie mm, činnosti tejto novej eh, agentúry pre dohľad nad bankovníctvom je akousi začiatkom akejsi novej éry. A ja dúfam, že táto nová éra povedie k prehľadnejšiemu dohľadu eh, a dozoru v oblasti bankovníctva v Európe. Dochádza už aj teraz k určitej konvergencii aktivít dohľadu, ale e, zjavne to nestačilo. V roku 2007 pred začiatkom krízy sme publikovali výsledky výskumu o pokroku, ktorý bol dosiahnutý. Ehm, výskum, na tom sa zúčastnili všetky zainteresované strany v oblasti dohľadu bankovníctva. No a e, veľká väčšina e, účastníkov tohto výskumu Mm, sa vyjadrila veľmi pozitívne o činnosti CEPSu, o, e, vyjadrila sa pozitívne ku kvalite materiálov, výstupov a konzultačného procesu, ale takmer všetci účastníci na trhu tvrdili, že e, nemali pocit, že by naša práca, vtedajšia práca e, sa pretavila do reálneho, reálnych výsledkov v oblasti dohľadu. No a následne došlo k vypuknutiu krízy, a tam nedostatok alebo nedostatky v oblasti dohľadu e, začali byť reálne viditeľné. Európsky parlament e, na základe toho, ako e, prvá inštitúcia začal volať po zmenách v dohľade nad bankovníctvom. No a Európsky orgán pre dohľad nad bankovníctvom je novým orgánom, ktorý by mal mať silnejšie právomoci a mohol by dosiahnuť to, čo sa nepodarilo v minulosti CEPSu. Ide o e, situáciu, kedy e, sú e, pomerne vysoké očakávania a ja, pokiaľ budem schválený za predsedu tejto agentúry, by som sa chcel snažiť, aby v rámci tejto agentúry vznikla akási celoeurópska vízia dohľadu nad bankovníctvom. Ja som počas svojej kariéry mal príležitosť prispievať k rôznym návrhom, e, ktoré e, sú na moje veľké potešenie v súčasnosti súčasťou reálneho právneho rámca. E, už v minulosti sa ukázalo, že bol predložený návrh na jednotné, jednotný manuál pravidel dohľadu a že takáto aktivita má význam. Hovorilo sa o tejto príručke aj na tomto konkrétnom výbore. A mojou, mojou, mojim presvedčením je, že vytvorenie jednotného systému dohľadu nad bankovníctvom v Európe má zmysel. Takže by sme teraz Takže by som teraz sa chcel venovať nielen dozeraniu na kvalitu práce EBA, ale e, chcel by som viesť aj e, mm, činnosti zamerané na vytvorenie takéhoto spoločného systému. V prvom rade e, sa budem snažiť vo svojej funkcii aktívne manažovať komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami a rád by som zabezpečil to, aby banky, ktoré momentálne fungujú vo veľmi krehkom prostredí, boli podrobené korektívnym dohľadovým aktivitám v prípade, že bude hroziť destabilizácia tohto prostredia. Hlavnou prioritou by mali byť tie oblasti, ktoré sú prioritami v návrhu, ktorý schválila skupina G20 v novembri minulého roka, teda likvidita, kompenzácie a e, oznamovania alebo mm, ohlasovacia povinnosť voči regulačným orgánom. A podľa tohto sa môže zdať, že e, nie je žiadny priestor na konkurenciu v dohľade, ale ako hovorí správa pána Margaliu, e, stále je viditeľná fragmentárnosť prístupov v regulácii a my by sme radi túto fragmentárnosť aspoň čiastočne obmedzili a radi by sme e, na záver zabezpečili, aby EBA chránila aj záujmy konečných spotrebiteľov bankových služieb a venovala sa aj ochrane spotrebiteľov v rámci, e, v rámci princípov stanovených v zákone o jednotnom trhu. Ja e, som by som bol v rámci funkcie predsedu EBA poverený aj úlohou zachovávania nezávislosti e, dohľadu e, v národných agentúr a domnievam sa, že je potrebné e, sledovať aj to, aby legislatívne úpravy nenarúšali nezávislosť fungovania regulačných orgánov. Nezávislosť je veľmi dôležitou dôležitou stránkou nášho fungovania a ja môžem ubezpečiť eh, poslankyňa a poslancov, že okrem eh, úspešného budovania agentúry sa eh, budem snažiť komunikovať, či už formálne alebo neformálne a a e, budem spolupracovať so všetkými poslancami. Teším sa na túto budúcu spoluprácu. Uh, <laughs> Ďakujem veľmi pekne, aby som hneď prešla k otázkam a odpovediam. Prvá otázka tu položí Burkhard Balca EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Pán Enria, mám pocit, že váš životopis je veľmi zaujímavý a, a čítam vo vašom životopise, že pracujete v Banco d'Italia v Ríme, um, alebo pracovali ste. No a ja, podobne ako uh, pri ostatných dvoch kandidátoch, by som uh, chcel položiť jednu otázku. Vy ste to už časti spomenuli, ale ako chcete zabezpečiť, že váš orgán bude úplne nezávislý a akým spôsobom chcete alebo budete schopní E, presadzovať e, tie e, vaše pravidlá na národnej úrovni? Ako budete spolupracovať s národnými orgánmi dohľadu? A ďalšia taká podotázka. Vy ste spomenuli, že chcete viesť aktívny dialog s nami. a rád by som sa spýtal na ďalšie detaily. Ako si predstavujete tento aktívny dialog s poslancami? Yes, thank you. Áno, ďakujem veľmi pekne. No, nezávislosť je veľmi dôležitá. A ako som povedal, nezávislosť od národných eh, orgánov dohľadu je komplikovaná záležitosť, pretože tento systém musí fungovať ako nejaký systém, čiže tie národné orgány musia byť súčasťou eh, tej, či, tej činnosti nášho orgánu dohľadu, ale mm, keď som v podstate hovoril o, o tejto funkcii eh, so správnou radou, tak sme hovorili o tom, že um, v CEPSE sa hovorilo o určitých menách a každé meno malo pridelenú v podstate e, tú vlajočku so svojou krajinou, čiže tí ľudia v podstate hovoria za svoju krajinu, ale a v podstate boli menovaní svojimi e, národnými orgánmi ale teraz v podstate sú e, súčasťou nejakej správnej rady Európskeho orgánu pre dohľada, mali by v podstate zastávať e, záujmy únie a nie svojho štátu. Čiže v prvom rade, toto je, toto je taká symbolická zmena, ale každopádne bude potrebné zmeniť vlastne to, ten spôsob e, zasadania a to je, to, je, to je taká symbolika, že už tam nebudú tie vlajočky. A po druhé, budeme musieť tých ľudí poprosiť, aby aby iniciatívne pristupovali k tomu procesu. Na CEPSE sa e, všetko riešilo na báze určitých výborov, teda nejakí technickí experti, nejakí odborníci na úrovni národných orgánov prišli s nejakými, s nejakými návrhmi, ale e, bola tam badateľná určitá, e, určitá nevôľa k zmenám. Znamenalo to, že keď v podstate sa vy, vynorila určitá myšlienka až hore na, na, na správnej rade, tak v podstate tie, tie, tie substantívne veci, tie, tie zásadné veci tam už neboli, jednoducho tie hrany sa obrúsili. No a, a teraz je dôležité, aby na tom stole, pomyselnom okrúhlom stole na európskej úrovni tá iniciatíva bola, aby aj e, vôľa k zmenám e, zostala. Ja som v podstate nadobudol e, svoju, svoju takú profesionálnu vôľu konať nezávisle v Banco d'Italia, a e, prikladám veľmi veľký význam nezávislosti. Takže e, toto je pre mňa jedna zo základných hodnôt. Nezávislosť pri vykonávaní rozhodnutí a e, nezávislosť pri rozhodovaní o tom, kde leží ten verejný záujem, to je pre mňa veľmi dôležitá vec. No a musím povedať, že ja už som v minulosti sa nachádzal v situáciách, kde ECB a CEPS eh, dospeli do bodu určitého konfliktu a takisto sa tam objavovali konflikty s národnými záujmami a aj, aj mm, konflikty s, banko, s Banca d'Italia, keď ja som pracoval na CEPSE. E, no a mm, vlastne môžem vám povedať, že nikdy v minulosti eh, Banka d'Italia na mňa nevyvíjala nátlak. Eh, nikdy sa nestalo, že by moji kolegovia vlastne z banky, kde som pracoval, sa ma snažili presvedčiť o, e, o opaku, ak som mal pocit, že európsky záujem leží niekde v nejakej oblasti. Isté, e, to je jedna stránka veci. A e, druhá vec, tá, tá komunikácia s Európskym parlamentom, nariadenie už určuje v podstate určité kanály. Vy mi môžete samozrejme kedykoľvek zavolať ako predsedovi tohto orgánu. A mm, práca EBA bude veľmi transparentná. My budeme vystupovať veľmi otvorene my v podstate budeme spracovať a pripravovať určité pravidlá alebo nariadenia. Vždy tam bude samozrejme verejné vypočutie, alebo teda e, verejný dialog a e, bude to formalizované, bude to zverejňované prostredníctvom aj nášho webu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka za SAD. E, pán Sanchez presedo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcel privítať kolegu na zasadnutí nášho výboru e, po prvýkrát e, v podstate máme takéhoto kandidáta na Európsky orgán dohľadu a preto je to veľmi dôležitý moment. Vy ste povedali, že, že viete, aká je úloha Európskeho parlamentu v tomto celom procese a um, my e, v podstate nechceme len to, aby existovala nejaká agentúra, ale aby existovala agentúra skutočne európska, európskeho dohľadu. Čiže eh, vy budete musieť viesť, eh, budete musieť viesť veľmi efektívne a eh, budete musieť mať tú iniciatívu a odvahu urobiť to, čo bude potrebné na európskej úrovni, napriek určitým rozporúplným záujmom. Takže by som chcel, aby ste si boli vedomi tejto úlohy a um, chcel by som sa spýtať, či uh, máte nejaké plány na predloženie určitých návrhov e, zo strany agentúry. To, to bude v podstate akýmsi testom odvahy a môžem vám povedať, že tá vaša úloha teraz je v podstate iná než na CEPSE a určite e, budeme musieť zabezpečiť, aby to fungovanie bolo trocha iné v budúcnosti, ak sa chceme vyhnúť krízam. E, čiže bude treba riešiť napríklad otázky cyklickosti a tak ďalej. Um, Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s vami, áno. Musím viesť. A je tu potreba vedenia na európskej úrovni. A myslím, že to, čo je rozhodujúce pre vedenie, je záujem o presadzovanie európskych téme európskych záujmov. A komu ide o európsky záujem, tak vás takto budú aj vnímať. A e, samozrejme, potom vaša úloha e, aj v tom národnom prostredí bude viac príjmaná. A myslím, že skúsenosti, ktoré som e, získal v minulých rokoch, v európskych organizáciách, tak môžem tento aspekt ponúknuť. Ale máte pravdu, áno, toto bude dôraz, ktorý sa vyžaduje, očakáva od e, tohto orgánu. A áno, ide o vlastne overenie konať pod stresom A e, samozrejme, vývoj na trhoch e, v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch e, ukázal, že, alebo spochybnil tie výsledky stres testov. To, čo SEPS urobil minulé leto, tak to bol veľmi závažný scenár. A tam išlo o uskutočnenie pravdepodobnosti 5%, ale vy ste hovorili o 15%, takže to bol veľmi náročný scenár a v skutočnosti sa to neuskutočnilo. Ale je možné, že v niektorých krajinách e, prebehli, e, prebehol vývoj, ktorý bol oveľa zložitejší než e, v tých našich scenároch. Napríklad soberme si Írsko. A samozrejme, tu potom vznikli otázky e, financovania, ale nechcem sa púšťať do podrobností a nechcem obhajovať to, čo sa robilo minulý rok, ale ja si uvedomujem, že tento rok musíme e, konať oveľa spolahlivejšie. A ako to dosiahnuť? Ja si myslím, že je tu mož- sú tu možno štyri oblasti, v ktorých sa musíme pokúsiť o zmenu v porovnaní s minulým rokom. Tá prvá metóda. Minulý rok e, išlo o čosi, čo e, nemalo ísť na verejnosť, malo to byť vlastne e, vnútorný postup. Ale teraz vieme, že musíme ísť s tým na verejnosť. Musíme počúvať, aké sú očakávania účastníkov trhu, analytikov, pokiaľ ide o jednotlivé scenáre a tiež o stres test. Druhá oblasť, scenáre. To musíme oveľa viac zdôrazňovať. A tretie, to čo je veľmi dôležité, ide o konzistentnosť naprieč bankami. My si musíme zabezpečiť, aby tu bol, e, e bola revízia v oblasti e, jednotlivých partnerov jednotlivé modely bank na e, národnej úrovni ponúkajú rôzne výsledky a my musíme zabezpečiť konzistentnosť. A štvrtá oblasť e, je likvidita. S, to je veľmi dôležité. Nemôžeme e, E, teda neexistuje medzinárodný spôsob, na ktorom by sa medzinárodné organizácie zhodovali v tejto oblasti, ale musíme zabezpečiť, aby sme e, tieto aspekty pokryli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja si to veľmi intenzívne zapisujem. Teraz za skupinu Aldi, Sylvie Goulart. Pán Andrio, vy ste hovorili o Tomasovi Padovskiopovi. E, je škoda, že nemôže byť v Miláne, aby sme mu vzdali úctu, ale je dôležité, aby sme pokračovali v jeho práci prakticky Hovorili sme o národnej úrovni. Čo budete robiť, keď členské štáty, a túto otázku som e, položil aj pánovi Majorovi, e, Totiž čo budete robiť, keď členské štáty nebudú chcieť integrovať e, účinnú európsku reguláciu? A to je veľmi dôležité aj v oblasti bankovníctva. Existuje tu akýsi blok 20 troch, e, e, teda ak budú blokovať e, vaše funkcie, čo budete robiť, ak tu budú kroky, ktoré budú spôsobovať problémy v členských štátoch? Najprv sa chcem poďakovať za vašu otázku a tiež to, ako ste z ústov spomenuli, e, prácu Tomasa Pauskalipiho. Áno, musíme pokračovať v jeho práci. Pokiaľ ide o národné záujmy, e, teda teraz sa odkláňame od sveta akéhosi koncenzu a ideme do oblasti, kde sa bude hlasovať a vo viacerých prípadoch ľudia budú musieť eh, prijať osobnú zodpovednosť. A tým sa dostávame do viac európskej situácie, teda ľudia budú musieť byť ochotní prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. A potom je tu ďalší väčšia odlišnosť. Teraz máme konkrétne právomoci, ktoré orgán má a tie nemal predtým. Takže musí byť jasné, že tieto právomoci sa budú aj využívať. Aj vďaka práci parlamentu sú tu tri oblasti, kde tieto orgány budú musieť konať e, aj nad e, pravomocami národných e, orgánov. A Ehm, dúfam, že sa nebudú musieť využívať príliš často, ale skutočnosť, že tieto právomoci sú k dispozícii, dávajú tomu európskemu pohľadu veľký význam a dávajú možnosť predísť tomu, aby národné záujmy blokovali spoločný záujem. A teraz tá otázka, keď národné orgány budú pôsobiť problémy. Myslím, že ste mm, hovorili o e, fiskálnych otázkach, o fiskálnej klauzule. To, čo je dôležité, je, aby orgán konal tak, ako by táto fiskálna klauzula tu nebola. Teda musíme konať v najlepšom európskom záujme. Samozrejme, môžu tu byť prípady, keď členské štáty si myslia, že my zasahujeme do národnej zvrchovanosti. A Samozrejme, musí tu byť nástroj, ktorý členským štátom umožní túto tému nastoliť. A musíme mať postup, ako konať v takýchto otázkach. A samozrejme, musíme predísť e, e, tomu, aby vznikali nejaké kulárne tlaky, aby sa odstupovalo od pôvodných rozhodnutí. a to, čo je dôležité, a myslím, že tam parlament e, vykonal kus dobrej práce v nariadení, e, aby sme sa nedostali k záveru, e, totiž keď používate akúsi spätnú indukciu, tak vždycky to bude mať dopad na štátny rozpočet a, a bude to mať dopad na daňových poplatníkov. Teda my musíme mať vždy veľmi jasné dôvody, pokiaľ ide o národné záujmy a nemôže ísť len o zasahovanie do národnej právomoci. Ďakujem. A teraz e, v mene zelených Fan Gold. E, a ja vás chcem privítať. E, najprv chcem povedať, že vítam silného európskeho ducha, ktorého ste tu vyjadrili. A to je príjemný rozdiel od e, iných, ktorí sme tu počuli. Po druhé, zaujímalo by ma, ako chcete využiť svoje právomoci v dvoch oblastiach. Prvá, ako chcete zabezpečiť, aby e, off-balance sheet bank boli predmetom dohľadu. Teda ide to akýsi tieňový bankový systém. Ako využijete svoje právomoci, aby ste zabezpečili, aby aj táto oblasť bola pod pr- plným dohľadom. Po druhé, práva, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. Ako chcete zabezpečiť, aby banky lepšie poskytovali poradenstvo, e, keď predávali svoje produkty e, malospotrebiteľom. Ďakujem za vašu otázku, pán Gigl. Áno, dotýkam sa dvoch veľmi citlivých oblastí. Pokiaľ ide o otázku of balance sheet, ja si myslím, že musíme dosiahnuť konzistentné zaobchádzanie. Z, pokiaľ ide o jednotlivé štrukturované produkty. A musím povedať, že si veľmi dobre uvedomujem, že sú tu radikálne rozdiely v spôsobe, ako sa zaobchádzalo s týmito produktami v Európe. A samozrejme, toto priamo nie je oblasť dohľadu, tu skôr ide o účtovníctvo a ja vnímam účtovníctvo v tejto oblasti tak, že väčšina z týchto aktivít sa mala konsolidovať a mala sa dostať pod dohľad kompetentných orgánov. Teda je tu, je tu istá úloha, ktorú dohľad môže zohrať. A myslím, že máte pravdu, keď hovoríte o tieňovom bankovom systéme. My teraz sprísňujeme e, rámec dohľadu, pokiaľ ide o banky. To je hlavný výsledok reformy G20, ktorú schválili v Soule v novembri. A keď zvyšujeme latku pre banky, tak samozrejme poskytujeme stimuly, aby, aby presunuli niektoré aktivity do menej strážených oblastí. Takže musíme teraz zabezpečiť, aby tu bol spoločný pohľad na túto tendenciu presunutia rizik. Áno, my splníme svoju úlohu a iste to dáme na program. E, ak ja budem predsedom, tak sa o to postaram. A vieme, že ak je kríza, tak e, je vždy potrebná konsolidácia a perimeter dohľadu musí zabezpečiť, aby všetky aktivity, ktoré vytvárajú systémové riziká, ktoré sa môžu obrátiť proti bankám, aby e, boli tiež predmetom dohľadu. A na to sa teraz musíme zamerať. Ochrana spotrebiteľa je tiež dôležitou oblasťou SEPS. E v minulosti v podstate skoro nikdy nekonal v tejto oblasti. Teraz máme istý predbežný program pre EBA a ochrana spotrebiteľa tam nie je zahrnutá, takže musíme sa k tomu vrátiť a musíme navrhnúť oblasti práce pri ochrane spotrebiteľa a ja iste do toho vložím aj svoj osobný pohľad. Isté sú to oblasti, v ktorých komisia už konala a napríklad e, postzárukové schémy. Ale potrebujeme národné skúsenosti, potrebujeme ich pohľad a pokiaľ ide o legislatívu jednotného trhu, tak komisia tam umiestnila niektoré informácie, ale Potrebujeme transparentnosť, pokiaľ ide o podmienky, ktoré sa vzťahujú na bankové účty. Ja som v Taliansku videl, ako je veľmi náročné spustiť e, účinnú ochranu spotrebiteľov v tejto oblasti. Potom je tu vytvorenie otázka jurisdikcie, pokiaľ ide o, e, o riešenie sporov. Ďakujem. E, ďakujem. Opakujem, že nemôžeme mať e, zdvojené otázky, viacnásobné otázky. A, takže Pascal už nebude mať možnosť položiť otázku ECR. Nech sa páči. Ďakujem, že ste spomenuli stres, stres testy z minulého roka. 3,6 miliárd eh, v Európe boli v hre a mnohé z toho bolo aj v Írsku. A počuli sme tiež o prípade Bazilei ako by sa to malo implementovať. Eh, hovorí sa o výnimkách a tu bolo veľké pokušenie, aby sme, eh, aby sme to dostali do E, nariadenia. Takže ako chcete znovu vzbudiť dôveru e, v európsky bankový e, trh, keď národné záujmy chcú vylúčiť svoje banky z týchto pravidel? Ako chcete predísť zrieďovaniu bazilejských pravidiel? Ste človekom, ktorý sa postaví voči Eh, bankám aj proti eh, politikom? Ďakujem, pani McCarthy. Pokiaľ ide o stres test, ja som to už naznačil pri mojich poznámka alebo odpovedí na predchádzajúcu otázku. Áno, je pravda. Ja som bol tiež sklamaný, že sa to stalo. Musím povedať, že je tu sú tu isté dôvody, ktoré sa tým stoja. Myslím, že to treba e, otvorene povedať. To je pravda, že tá hranica bola 6%, ale to, čo sa teraz požaduje od írskych e, bank, e, najmä pokiaľ ide o tie stresové podmienky, a to je oveľa vyššie, to je, to je zdvojené. A Samozrejme, to sa dá vysvetliť odlišnými benchmarkmi. A samozrejme, írske banky mali problémy s financovaním. A keď e, banky nemajú kapitál e, a potrebujete najvyšší kapitál, aby ste získali dôveru, áno. Ja súhlasím s vami, ten stres test musí byť oveľa náročnejší. A musí tu byť krížová kontrola medzi orgánmi dohľadu. Nemôžeme sa spoliehať len na vykonanie stres testu na národnej úrovni, ale musí tu byť aj vzájomná kontrola medzi bankami. A teraz, e, pokiaľ ide o výnimky, ja som presvedčený, že musíme zohľadniť isté špecifika európskych e, bankových trhov keď príjmame bazilejské pravidlá. Ja si myslím, že európsky, európske orgány dohľadu už vniesli do bazilejských pravidel istú európsku, európske špecifika, napríklad eh, pokiaľ ide o kapitolové nástroje alebo špecifické uznanie eh, likvidity, ktorá je spravovaná družstvami, kooperatívami. E, takže to je odlišné od globálneho kontextu a e, toto treba rozpracovať v európskej legislatíve. Ale pokiaľ ide o špeciálne uznanie výnimiek e, zvláštneho zaobchádzania. A ja v minulosti, tak ako aj SEPS, sme vždy boli proti takýmto národným výnimkám. A myslím si, že teraz to musíme urobiť správne. A čím viac sa vy a rada shodnete na regulatórnych eh, pravidlách v CRD 4, tak o to menej budeme mať e, problémy s odlišným zaobchádzaním e, na bankovom trhu. Dobre, ďalšie kolo otázok od Marka Raza Ja, Dámy a páni, ďakujem vám za e, doterajšie odpovede vy ste hovorili o svojich právomociach a tiež o konflikte záujmov a tiež o výzvách a tiež o knihe jednotlivých pravidel, jednotných pravidel. Chcem sa spýtať, máte dostatočné právomoci na to, aby ste dosiahli to, čo ste teraz oznámili, že chcete dosiahnuť? Keď hovoríme o single rule book e, a, a plnej harmonizácii, a kde v tejto oblasti vám chýbajú globálne pravidla na to, aby ste mohli európsky dohľad uplatniť na globálnom trhu. Yes, thank you, Mr. Ďakujem. Ďakujem, pán Karas, aj za, na, za vašu prácu e, na návrhu správy pre CRD4, tam išlo naozaj o kvalitný materiál. Čiže otázka, či mám tie právomoci, ktoré potrebujem. Myslím si, že v nariadení sú dosť silné právomoci, oveľa silnejšie ako v minulosti v každom prípade. A myslím, že pokiaľ ma potvrdia do tejto funkcie, tak moje povinnosťou bude snažiť sa využiť tie právomoci, ktoré mám k dispozícii, čo možno najlepšie, tak aby som dosiahol, že naozaj dôjde k pokroku. Ťažko vám teraz e, budem ja hovoriť, že treba e, ďalšie právomoci, že mi nestačia tie právomoci na tie pokroku. To by nebolo asi úplne v poriadku. Mali by sme sa skôr snažiť čo možno najlepšie e, implementovať existujúce nariadenie. A pokiaľ ide o ten e, single rulebook, čo ste spomínali, aj v nariadení, aj v práci, pokiaľ ide o smernicu Omnibus, e, tam e, sú viaceré oblasti, kde budú spoločné pravidla, myslím si. A chcem túto e, príležitosť využiť na to, aby som povedal jednu vec o tejto single rulebook. Myslím si, že tu nejde iba o to, aby sme mali e, uplatňovanie rovnakého pravidla v celej Európe to je samozrejme hlavná vec, ale je tu aj druhá vec, a to síce viditeľnosť eh, európskych eh, regulácií, nariadení, pokiaľ ide o ich vzťah s tými národnými. Doteraz sme prijali mnohé dôležité smernice, ale potom, keď banky majú splňať tieto pravidla, čo pre nich je naozaj dôležité, sú národné pravidla, ktoré interpretujú tie smernice. Takže e, nedochádza k dostatočnej viditeľnosti európskej časti legislatívy. A niekedy musím povedať, že som si všimol počas svojej praxe, že národní regulátori niečo e, povedali, že je našou chybou, že my príjmame takéto e, príliš, e, príliš e, prísne e, pravidla. Takže treba, aby sme jasne vedeli, ktoré pravidlá sú tu, ktoré prichádzajú z Európy a potom prípadne E, si dodali tie e, dodatočné pravidla, ktoré zohľadňujú špecifickú charakteristiku národného trhu. A samozrejme, e, ten pomer medzi týmito dvoma kategóriami sa môže časom meniť. Podľa mňa európske nariadenia by mali skôr byť skôr technického charakteru a mal, teda technická stránka by tam mala byť prítomnejšie než tomu dnes na úvod som spomínal Capital Bank, likviditu, e, kompenzácie a tak ďalej. To už všetko sú e, veľké témy plus záväzné normy, pokiaľ ide o proces e, dohľadu. Aj to je komplikovaná oblasť nakoniec. Čiže na teraz si myslím, že tej práce bude mať riaditeľ, ak to budem ja, teda ja, viac než dosť. Ďakujem za skupinu socialistov. Gianni Pitella. Grazie, presidente. Dottor Enria. Ďakujem. Ja som... Teda vy ste, vy ste e, predstaviteľom Banco d'Italia, teda konkrétne eh, riaditeľom jedného oddelenia a medzi vaše právomoci v tejto funkcii prat, pat, ošetrilo vlastne aj vytváranie e, pravidiel. Už niekoľko mesiacov e, banky a podniky e, hovoria parlamentu o dramatických efektoch týchto nových pravidiel, teda dramatických dopadoch, ktoré by mohli e, tu existovať, najmä pokiaľ ide mal stradný podnik, takže mohli by ste sa k tomu vyjadriť, čo si o tom myslíte. A druhá vec, čo si myslíte, že by EBA mohla urobiť, pokiaľ ide o e, e prípadné znižovanie e, tohto, týchto negatívnych e, dopadov. Ďakujem pekne. Pán poslanec, odpoviem na vašu otázku, ak dovolíte, po anglicky. Viem, že naozaj sú tu isté obavy, pokiaľ ide o dopad dohody Bazilej 3 na financovanie hospodárstva najmä malých a stredných podnikov. správa pána Karasa, pokiaľ ide o CRD4, spomína tieto obavy veľmi jednoznačne. Chcem povedať, že dosť veľa práce sa vykonalo, pokiaľ ide o e, meranie, vyhodnocovanie reform, dop- alebo dopadu reformy na banky a takisto aj na e, financovanie hospodárstva. SEPS v decembri uverejnil kvantitatívnu dopadovú štúdiu, kde bola vzorka 246 bank e, v Európe. A výsledok je ten, že ak sa pozriete na celkové požiadavky, 45% e, minimálne požiadavky na equity a potom e, je tam ďalej tá tá, povedzme, ten, ten nározníkové pásmo, čiže dokopy tá hodnota je 7%, keď to zrátame, tak e, tieto európske banky, ich veľká väčšina do konca roku 2009 by im e, bolo chýbalo 290 miliard eur, takže nie je prekvapujúce, že ľudia majú isté obavy, pokiaľ ide o dopad, ktoré by to e, mohlo mať e, na financovanie hospodárstva. Pričom ten dopad bol najmä na veľké banky. Balíček Bazilej 3 e, rata s veľkým alebo zlým dlhým prechodným obdobím a znamená to, že až do roku 2018 budú mať banky a dokonca niektoré aj dlhší čas v prípade niektorých kapitál, kapitálových nástrojov aby sa vlastne e, prispôsobili. Pokiaľ je to prispôsobenie sa, e, tak e, trvá to približne 3 roky. Na základe našich údajov z roku 2009 a do roku 2009 samozrejme nebol jeden z tých najlepších rokov, ako všetci vieme. Snažíme sa odmerať makroekonomický dopad týchto zmien teda prostredníctvom makroekonomických modelov, ktoré jednotlivé centrálne e, banky e, vykonávali alebo k ním prispeli, či už talianská alebo anglická a tak ďalej. A záver je ten, že s týmto balíčkom celkový dopad na HDP bude 0,22% za tých 35 e, 4 rokov, ktoré budú nasledovať po implementácii. Čiže pôjde o zníženie 0,03% HDP na rok. Ak to e, porovnáte so stratami, pokiaľ ide o HDP alebo zamestnanosť, ktoré e, tu e, boli v roku 2008 či 2009, tak vidíte, že tie výhody sú e, väčšie ako tie nevýhody. Napríklad v Taliansku sme stratili 6% HDP za 2 roky. Pokiaľ ide o stredné podniky, to je citlivá téma, pretože tieto malé stredné podniky do veľkej miery závisia práve od e, úverov od bankových úverov a v niektorých krajinách tá finančná situácia je nie celkom ideálna, ale chcel by som ešte rýchlo spomenúť tri veci s týmto súvisiace. Poprvé, už tu máme istý preferenčný prístup, e, pokiaľ ide o masterné podniky, aj e, teda úvery k ním v rámci e, Bazileja 2, to bolo potvrdené. Potom sú to skôr malé stredné podniky, ktoré poskytujú financie malým a stredným podnikom a tieto malé stredné banky budú najmenej ovplyvnené e, touto novou reformou. A po tretie, nový rámec e, ten e, proti alebo anticyklický druhý, druhý balíček vlastne vyžaduje od bank tieto, tieto nárazníkové rezervy a to vlastne pomôže bankám lepšie sa v prípade novej krízy vlastne s tým e, s celou tou krízou e, vysporiadať. Ďakujem. Milí kolegovia, už trošku nestíhame. Zostali nám ešte 4 otázky a čas navyše už potom nebudeme mať, už teraz máme trošku časový sklas, takže opakujem, nepýtajte sa dvojité otázky, nie je to chyba nášho kandidáta, pretože e, plne odpovedať na vaše aj dvojité otázky, takže naozaj vás poprosím. Teraz Wolf Klinc za ALDE. Po tej veľkej finančnej kríze členské štáty odlišne reagovali na ťažkosti svojich bankových sektorov. Niektorí poštátnili, niektorí dali pôžičky a výsledok bol ten, že už bez tak odlišné podmienky a e, trh skresľujúca Ehm, tá súčasť kresľujúce podmienky e, sa zhoršili. Moja otázka teraz je, v niektorých krajinách už máme ehm, rôzne rozhodnutia, napríklad e, isté bankové odvody a tam sú odlišné kritéria tiež teda. Máme ďalšie, ďalšie opatrenia, ktoré skresľujú hospodárskú súťaž. Ja sa chcem spýtať, čo chcete urobiť, aby sa odstránili tieto opatrenia, ktoré skresľujú hospodárskú súťaž a aby sme mali naozaj e, spoločný e, trh aj v oblasti bankového odvetvia. Ďakujem. Eine schwierige Frage. Uh, well, thank you. Uh... To je ťažká otázka. Naozaj boli tu rôzne reakcie zo strany členských štátov, aké musím pochváliť prácu komisie DG Competition. Naozaj v tejto veci vykonal skvelú prácu. E, toto rejiteľstvo pripravilo kritéria e, podpory počas krízy a tieto kritéria aspoň trošku obmedzili e, ten, tú rozmanitosť reakcií a zabezpečili to, že v tých balíčkoch, ktoré boli navrhnuté zo strany členských štátov, boli aj isté stimuly e, exitové a teda e, snaha o čo možno najskoršie znovu nastavenie e, situácie konkurencieschopnosti v rámci alebo teda pardon, hospodárskej súťaže v rámci naš, našich, našho vnútorného trhu. Pokiaľ ide o, ten, o tú bankovú daň, samozrejme k tomu tiež orgán nejakým spôsobom bude musieť prispieť. Komisia navrhla alebo predstavila oznámenie ešte v oktobri a takisto aj pracovný dokument potom začiatkom januára o riešení krízy alebo kríz. Myslím si, že existujú v tých dokumentoch veľmi dobré návrhy. Jeden návrh je, aby banky prispievali do takého fondu pre riešenie problémov a prípadne, že by sa aj e, vytvoril celoeurópsky takýto fond pre riešenie problémov. Viem, že aj tento výbor takúto možnosť e, spomenul, napríklad správa pani Ferreira v tejto veci bola dosť e, jednoznačná. Myslím si, že sú dobré dôvody na to, aby banky dopredu vyčlenili také fondy alebo také financie, ktoré by sa potom mohli využiť na interven- intervenciu v prípade krízy. Myslím si, že to by dozorným orgánom malo dať e, väčší priestor na manévere, tak aby mohli e, zabrať tomu, že by sa ohrozovali peniaze daňovníkov. Zároveň sa treba pozrieť na celý balíček na jednej strane totiž e, e sprísňujeme kapitálové požiadavky, ale môže sa stať, že dokument, e, napríklad G20, tam sa hovorilo, že systemické dôležité finančné inštitúcie budú musieť pravdepodobne e, vytvoriť nové finančné nástroje a dať ich dispozície. pokiaľ tieto isté banky potom takisto budú musieť e, prispievať aj do takéhoto fondu riešenie problémov, ten e, vychádza nakoniec z rizika, čiže asi je vyrátaný na sklade rovnaké matice, ktoré sa používa aj pri tých kapitálových poplatkoch. Je teda možné, že e, z toho budú vyplývať nejaké problémy. Takže ak balíček bude, e, bude upl- uplatnený, tak mal by byť primeraný a treba to aj dobre vyhodnotiť. Ďakujem pekne. Very much. Now on to the third round. Dobre, teraz e, prejdeme k tretiemu kolu. E, Alfredo Moro za EPP. Pán Moro. La ringrazio innanzitutto e, da italiano per la visione. No, chcem poďakovať. A ako Talian by som tiež chcel povedať, že si cením vašu proeurópsku víziu, ktorú uplatňujete vo vašej práci. No a ja by som chcel uviezť jeden konkrétny príklad situácie. Ak ehm, by ste boli v úrade, keď kríza vypukla pred eh, tými dvomi, tromi rokmi, čo by ste urobili, aby ste jej zabránili? Grazie, onorevole Mauro. Ehm, Ďakujem veľmi pekne, pán Mauro. No, ja by som začal asi tak, že by som povedal, že CEPS, no, budem radšej hovoriť po anglicky, <laughs> ak môžem. Rád by som povedal, že CEPS e, v súčasnosti funguje alebo pracuje vo viacerých oblastiach, ktoré sa podnikali na globálnej úrovni. My sme začali pracovať v oblasti bankového kapitálu a vlastne videli sme, že sú rôzne problémy vyplývajúce z nesúladu kapitálových požiadaviek v jednotlivých krajinách. To sme v podstate rozbehli už v roku 2005 a v tom istom roku sme začali pracovať na systéme pre rizika vyplývajúce z nedostatku likvidity. No a iste trvalo to nejaký čas, kým sme dospeli k nejakému záveru, lebo ako som povedal, už vtedy m, alebo teda predtým pracovali sme na báze konsenzu a žiaľ, e, nepracovali sme dosť rýchlo. Ale to, čo vidíme teraz e, v, mm, v podobe smerníc CRD2 a tiež e, požiadaviek likvidity, ktoré sú formulované v legislatíve, to sú v podstate z časti výsledky našej práce, ale iste, bolo by treba urobiť viac a bolo by to treba urobiť rýchlejšie. Ja by som spomenul dve oblasti, dva príklady. Prvá, to, čo ste už spomenuli, sa týka Mm, toho, čo povedal pán Gigold. E, konsolidácia ehm, mechanizmov štruktúrnych financií. Mm, Isté by bolo pekné, keby EBA e, dokázala pochopiť rozdiely e, v riešení mm, týchto mechanizmov v jednotlivých skupinách a keby mohla vytvoriť nejaký homogénny prístup. A tiež sme zistili, že v niektorých krajinách nástroje alebo určití sprostredkovateľia vykonávajú e, podobné funkcie než v iných krajinách, ale v tejto krajine je to regulované, v inej nie. Čiže bolo by zaujímavé e, zistiť, ako jednotnejšia regulácia by mohla zabrániť určitým škodám v bankovom sektore, ale e, tiež by mohlo mať význam to, aby sme, povedzme, konali v tej krízovej situácii, v núdzovej situácii, keď v podstate sa rozbehla tá kríza e, kvôli tým menej hodnotným e, úverom. Možno by bolo vtedy vhodnejšie realizovať hlbšie e, prieskumy ohrozenia európskych bank a to mohlo pomôcť. No a zaujímavým nástrojom, ktorý teraz je k dispozícii EBA, je posilňovanie výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu. Ja si myslím, že aj to by mohlo pomôcť. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám. Pokračuje pani Bowles. Máme ešte dve otázky. Jedna e, od Lisi Ferrero z SAD. Ďakujem veľmi pekne. Ja mm, považujem vaše odpovede za veľmi dôležité a e, moja otázka sa týka bodu, ktorý bol už spomenutý, ale ku ktorému by som sa rada predsa vrátila. Ide o e, riadenie bankrotu bank a mm, to, že Amerika v podstate navrhla riešenie, ktoré zdá sa, že funguje. No a v situácii, ktorú máme aj teraz e, pred očami a znamená pomerne veľké náklady pre platcov daní, e, je jednoducho potrebné nájsť nejakú európsku odpoveď, e, ktorou, ktorou by sme mohli uspokojiť spotrebiteľov a občanov. A moja otázka sa týka teda toho, akú úlohu e, môže zohrávať EBA, ktorej sa možno stanete nedlho predsedom. Akú úlohu teda môže EBA zohrávať pri vytváraní európskeho rozmeru a európskeho riešenia e, systémových problémov pretože tie národné systémy nemusia priniesť dostatočné riešenie na európskej úrovni a jednoducho vždy je tu riziko, že sa nám e, sa, sa jednoducho Euró- sa, sa členské štáty budú snažiť robiť niečo, čo by bolo možno lepšie robiť na európskej úrovni. Áno, toto je veľmi dôležitá záležitosť a ja si myslím, že orgány by sa nemali nikdy nájsť, e, alebo teda by sa nemali nikdy ocitnúť v situácii, kde jednoducho nemajú žiadnu možnosť, keď povedzme e, došlo k systému zlyhaniu a jediná možnosť je, e, je zachrániť inštitúciu na bankovom trhu nejakou finančnou injekciou. Čiže mali by sme nájsť spôsoby, ako um, zvládnuť odchod aj veľkých inštitúcií z trhu. A ja som už, myslím, povedal v jednej z predchádzajúcich odpovedí e, asi toľko, že komisia má e, na stole veľmi zaujímavý návrh, teda e, dať orgánom regulačným možnosť rozpustiť isté bankové inštitúcie a presunúť, povedzme, aktíva a pasíva, kde musí byť zabezpečená nejaká kontinuita, aby sa predišlo škodám, ktoré by pocitili spotrebitelia, ale ktoré by mohli spôsobiť aj systémové nejaké narušenie. Teda došlo by k likvidácii e, menej dôležitých častí banky, ale k zachovaniu ku kontinuite tých aktív a pasív, ktoré by boli skutočne dôležité. Čiže takáto možnosť by sa mohla vypracovať a skrátka znamenalo by to dať e, do rúk národným orgánom dohľadu a regulácie ďalšie a lepšie nástroje. No a teraz, akú úlohu v tom môže zohrávať EBA? Domnievam sa, že jedna z vecí, jedna zo, jedna zo záležitostí, na ktorú komisia upozornila, bola otázka toho, či by to e, mali riešiť orgány dohľadu alebo niekto iný. No a ja si myslím, že by to práve mali byť tie orgány dohľadu, pretože tie poznajú situáciu v bankách a e, možno sú v najlepšej pozícii vyriešiť tú, tú e, čertajúcu sa krízu. Takže komisia chce e, priniesť ešte pred letom návrh. A ja dúfam, že EBA dostane, e, dostane v tomto procese potrebnú úlohu. A to najmä e, pri určitom včasnom zásahu. Článok 136 CRD2 hovorí o tejto včasnej reakcii. Je to totiž napojené na článok 18 nariadenia o regulačných právomociach. Čiže v nejakej črtajúce sa kríze alebo, alebo núdzovej situácii EBA môže zasiahnuť e, povedzme dodefinovaním technických štandardov, regulačných štandardov a podporením e, v podstate toho regulačného zásahu z európskej úrovne. Ďakujem veľmi pekne. Posledným e, rečníkom bude pán Jose Magajo, náš podpredseda. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som e, chcel pokračovať v otázke Lizy Hernández. Je to, teda ja mám jednu konkrétnu otázku. Domnievate sa, že je potrebné zaviesť jednotný režim, európsky režim e, pre banky, ktoré fungujú bez ohľadu na hranice, teda v tej nadhraničnej oblasti? A domnievate sa, že pre takéto subjekty, cezhraničné subjekty, je potrebné zaviesť e, osobitný režim dohľadu e, s osobitnými pravidlami a domnievate sa, že je potrebné e, zaviesť špecifický režim rozhodovania a garančných fondov alebo osobitných záchranných fondov, ktoré by boli odlišné a oddelené od našich národných systémov a fondov pre takéto cezhraničné bankové systémy, ktoré sú príliš veľké na to, aby zlyhali. Thank you, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán Garcia Margajo. Eh, chcel by som vám poďakovať aj za eh, všetku tú snahu, ktorú ste vynaložili pri eh, príprave nariadenia. Určite sa tým posilnila úloha, ktorú bude EBA zohrávať. Ja viem, že v správe, ktorú schválil Európsky parlament, sa hovorilo alebo teda sa predpokladala väčšia úloha EBA pri dohľade nad e, cezhraničnými skupinami alebo bankovými subjektmi. A e, v e, uznesení, ktoré sa týkalo bankového dohľadu, sa hovorilo o tom, že teda takáto úloha by mala byť pridelená EBA, najmä v prípade tých cezhraničných skupín, ale myslím, že v konečnom dôsledku sme sa zastavili pred, dosiahnutí, pred dosiahnutím tohto cieľa. A ak budem potvrdený v tej pozícii predsedu, tak sa budem snažiť, aby tieto kroky boli dotiahnuté do konca. Domnievam sa, že je potreba jednotných pravidel, ako národné orgány regulácie a dohľadu budú vystupovať v prípade krízy a E, že v týchto prípadoch e, Európsky orgán pre dohľad nad bankovníctvom, teda EVA, bude mať isté právomoci a bude vystupovať ako určitý mediátor alebo sprostredkovateľ riešenia v prípade konfliktov medzi jednotlivými národnými orgánmi. Čiže jednotlivé národné orgány dohľadu, keď budú diskutovať e, o možnom riešení krízy, EBA bude môcť vystúpiť a stať sa, alebo teda konať ako nezávislý orgán, ktorý pomôže vyriešiť tie, tie prípadné rozpory e, názorové v týchto rokovaniach. No a ak sa v konečnom dôsledku presunieme e, k riešeniu celoeurópskemu v prípade týchto nadhraničných alebo cezhraničných e, skupín a subjektov, toto v princípe ja podporujem, tak v takom prípade by úloha EBA samozrejme bola v tom, že by e, zabezpečovala aby eh, financie, ktoré v takýchto fondoch eh, budú, aby boli vynakladané v najlepšom záujme európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za eh, vaše vyčerpávajúce odpovede. Teraz je mi ľúto, že už nemáme čas na to, aby sme položili ďalšie otázky. Otázky, ktoré boli doteraz skladené, boli niekedy aj zdvojené, takže sa tým v podstate odoberal čas s nasledujúcim rečníkom. Každopádne teraz by sme pristúpili k diskusii so zatvorenými dverami, na ktorej e, budú prítomní len členovia výboru EKON. Takže vás poprosím, tí, ktorí nie ste členmi výboru EKON, aby ste opustili túto sálu.